Okay, friends, we start the second half of... Dobre kolegovia, takže začneme druhou časťou nášho zasadnutia výboru Employ. Začneme diskusiou ohľadom aktuálnej situácie v oblasti zamestnanosti a pracovných podmienok e, v európskom sektore civilného letectva. A s potešením vás tu vítam všetkých, ktorých zastupujete tento sektor a E, očakávame alebo tešíme sa na túto diskusiu. E, stretli sme sa minulý mesiac, pretože to bol naozaj aktuálne na programe, politickom programe, v správach, odbory, všetci to mali ako prioritnú tému. E, my to nazývame v parlamente bežne ako sociálny dumping v leteckom priemysle. A Diskutovali sme, teda to je na našom výbore, diskutovali sme o tom s poslancami vo výbore pre dopravu a diskutovali sme to na našich politických skupinách. Takže hoci um, tu nie je veľa poslancov, pretože je štvrtok popoludní a v mnohých výboroch sa hlasuje, um, je potrebné si uvedomiť, že ľudia počúvajú túto diskusiu, E, na televíznych obrazovkách, na počítačoch a chcela by som vás teda požiadať všetkých z vás, alebo každého z vás, aby ste stručne predstavili situáciu e, a pracovné podmienky v letectve v Európe, ale aj vo svete, pretože v podstate hovoríme o globalizácii Začnem s pánom Jahanom, Združenie európskych leteckých spoločností AEA e a predseda výboru pre sociálny dialog, sektorový sociálny dialog EÚ. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len niekoľko priesvitiek, aby som vám predstavila a uviedol túto diskusiu otázka, ktorú si kladieme, na ňu môžeme reagovať konkrétnymi príkladmi. Existuje korektná hospodárska súťaž, letecké spoločnosti eh, v podstate prihlasujú svojich zamestnancov v jednom štáte a potom pracujú v jednom členskom štáte, čiže nemôžu mať uh, sociálne zabezpečenie tak, ako by ho mali mať. A potom sú tu firmy, ktoré používajú zamestnancov, ktorí sú registrovaní ako SZČO a mm, majú zmluvy s jedným zamestnávateľom na dobu určitú a zároveň majú povinnosť e, splňať požiadavky tej firmy, ktorá ich zamestnáva, čiže sú považovaní za zamestnancov z tohto pohľadu a nie za nezávislých. Čiže to je prvý príklad toho, ako sa nekorektne e, podstate prebieha hospodárska súťaž. Prvý príklad, o ktorom by sme chceli diskutovať. Ešte stále pri tomto prvom príklade Európska komisia nás požiadala, aby sme predložili dôkazy. Máme dôkazy a predložili sme ich, to znamená, máme zoznam. Je to ľahké spraviť, mimochodom stačí ísť do Irského obchodného registra a nájdete si e, pilotov, ktorí sú prihlásení pre e, mikrospoločnosti a pritom sú zamestnaní jedným veľkým zamestnávateľom. Takisto musím povedať, že SZČO v podstate sa využívajú v určitom type e, spoločnosti vo svojich vystúpeniach, nebudem ich nazývať ako nízkonákladové, e, nechcem povedať, že všetci sú rovnaké, sú také, ktoré e, dodržiavajú predpisy, ale sú aj iné, ktoré nie. A vo všetkých firmách tohto typu existujú ľudia, ktorí sú akože začo, ale v skutočnosti sú zamestnaní. A potom ešte stále v podstate hovoríme o reálnych príkladoch, nepochybujte, sú tu aj spoločnosti, ktorí, e, ktoré registrujú svojich pilotov niekde v Bangkoku, ale lietajú z Gatviku na transatlantických e, letoch, majú zmluvy na dobu určitú a používajú aj v podstate spoločnosti, ktoré požičiavajú zamestnancov, ktoré majú sídlo mimo Európy. Čiže to je druhý príklad toho, či naozaj máme korektnú hospodárskú súťaž. A tretí príklad, ktorý je veľmi aktuálny. To sú samozrejme spoločnosti, ktoré požívajú štátnu pomoc. E, z nich niektoré z nich e, napríklad v americkej správe sa ukazuje o tom, že e, majú v podstate 40 miliard dolárový štátny dlh. A podniky ktoré zoskupujú napríklad British Airways, Iberia, Vueling, Alitalia, aj eh, tie ďalšie, či v tom prvom prípade sú to Qatar Airways, ktorý je väčšinový, v druhom prí, väčšinový vlastník, v druhom prípade je to Etihad. Uh, len úplne náhodou, ako by odišli z nášho združenia, to je symbolické, svedčí to o význame toho, že títo noví akcionári uh, v podstate lietajú v Európe Zamestnanosť. E, zamestnanosť v roku 1998, do roku 2010 podľa správy DGMU v priame a nepriame zamestnanie e, sklesli napriek tomu, že prišli nízko rozpočtové letecké spoločnosti a vznikli nové pracovné príležitosti, Eh, eh, je ich menej v konečnom dôsledku. V podstate dochádza k miernemu poklesu zamestnanosti v každom prípade, ale nárast leteckej dopravy je vyšší a počet, zamestná, alebo počet pracovných miest sa zmenšuje. Dnes máme definíciu a viem, že komisia, výbor pre sociálne záležitosti pomohol v mnohých veciach pri eh, realizácii smernice pre zamestnancov, ale dnes máme takú situáciu, že uh, E, pracovníci e, pracujú pre viacerých zamestnávateľov. My chceme, aby zamestnávateľ sa angažoval, e, pretože bojujeme proti tzv. fiktívnym SZČO. Závery. Niekoľko reglementácií, ktoré podľa, podľa nás urgentne modernizovať. Je to, sú to dotácie podpore, e, štátna pomoc e, leteckým spoločnosťam, ktoré sú vlastne leteckými spoločnosťami tretich štátov. Sú to pravidlá, e, ktoré prispievajú, pomáhajú vlastne tzv. certifikovaným leteckým spoločnosťom a potom sú tu letecké spoločnosti, ktoré majú niekde inde sídlo. Majú veľmi mobilných zamestnancov a pre nás v podstate e, sa táto definícia sídla spoločnosti, ľudia to obchádzajú, takže mali by sme tu upraviť nový text. Úprimne hovoríme o tom, že e, e, v podstate nemôžeme pre leteckú spoločnosť mať niečo totálne zložité, komplikované, byrokratické. Potrebujeme jednoduché pravidla, e, miesto obvykle práce zadefinovať. Podobným sektorom je námorný sektor. Ten požíva výhody štátnej pomoci. My stanovisko leteckých spoločností, väčšinovi, väčšiny leteckých spoločností je také, e, naozaj, že je potrebné diskutovať o zdaňovaní v súvislosti s tretimi štátmi, pretože naozaj sme na európskej úrovni, tu je záťaž oveľa vyššia daňová ako v tretich štátoch. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you. Ďakujeme. Teraz dám slovo pani Elizabete Čike, ktorá predsedá Európskej federácii pracujúcich v oblasti dopravy a konkrétne výboru kabinových posádok. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobrý deň. Volám sa Elizabeta Kika. Predsedám výboru um, zastupcov e, posádok e, kabina lietadla. E, cieľom tohto vypočutia je poukázať na slabiny v európskej legislatíve, čo sa týka zamestnancov v civilnom letectve a najmä čo sa týka pracujúcich kabine lietadla. Ukázalo sa, že jednotný trh nemôže fungovať v sociálnom rámci. Liberalizácia leteckej dopravy priniesla výhody, čo sa týka väčšej dostupnosti eh, leteckej prepravy a taktiež nižších cien lístkov. To malo vplyv na zamestnancov v leteckom sektore a taktiež to malo vplyv na ich pracovné podmienky, ako aj kolektívne vyjednávacie práva vzhľadom na eh, povahu tejto práce, teda práce pilotov eh, a posadky lietadla a ich osobita, ale týka sa to aj iných skupín, ako napríklad pozemného personálu. Na tejto eh, stránke vidíme slabiny v európskej legislatíve a taktiež konkrétne návrhy na zlepšenie. Čo sa týka sociálnej bezpečnosti, zabezpečenia, um, tieto pravidlá podliehajú legislatíve krajiny, kde je daný človek zamestnaný. V prípade mobilných zamestnancov tam um, sa posudzuje situácia podľa toho, kde má daná osoba sídlo. Um, neintegruje, neintegruje sa koncept uh, hlavného sídla, keďže platia obmedzenia leteckého času, čo sa týka e, dočasných pracovných miest a taktiež e, zadelovanie práce mimo e, dochádza k nadmernému využívaniu takejto formy práce, taktiež dočasného charakteru, pretože to spôsobuje a prináša väčšiu mieru flexibility na to, aby sa súdy dokázal vysporiadať s veľkým návom práce, rieši sa to takouto dočasnou prácou. Je potrebné v legislatíve napraviť eh, nedostatky, pretože to zneužíva ehm, prospech eh, súdu obavy, eh, že postupom času sa môžu títo zamestnanci nahradiť zamestnancami z krajín mimo EÚ. Aktuálna legislatíva o pristahovalectve umožňuje operátorom menšiu ochranu personálu ako v prípade akýchkoľvek iných eh, skupín pracujúcich. Eh, taktiež je možné um, najímať pracovníkov z krajín mimo EÚ, tak eh, tiež ako to platí pre kuchárov, opatrovateľky, napríklad opatrovačky, a tak ďalej. Um, pritom um, posadka kabíny má výrazný vplyv na bezpečnosť celého letu, um, na letov na dlhé vzdialenosti a taktiež na úradných letoch e, sú iné podmienky, avšak um, e, títo pracujúci z krajín mimo EÚ um, e, budú mať iné podmienky um, iného charakteru ako európsky pracujúci to sa musí napraviť, eh, pretože inak by sa mohli využívať eh, na uskutočňovanie sociálneho dumpingu títo pracovníci skraj mimo EÚ. Smernica o pracovnom čase pre mobily pracujúcich nebola aktualizovaná v roku 2000 a je tu potreba zlepšiť ustanovenia tejto smernice, aby boli lepšie chránení mobilní pracovníci. Ehm, pretože to má dopady aj na vyrovnanie rodinného pracovného života a taktiež bezpečnosti na pracovisku. Čo sa týka atypického zamestnania, eh, vedie to k nižším eh, mzdám a taktiež k nižším odvodom eh, sociálnej starostlivosti dohoda práca na dohodu a taktiež dočasná práca má dlhodobé dopady a znamená to, že v budúcnosti nebude možné získať dostatočné náhrady e, za straty v sociálnych odvodoch. E, sociálna ochrana, normy sociálne poistenie e, dočasnému personálu sa neposkytuje do dostatočnej miere a preto je taktiež potrebné upraviť legislatívu, aby sa napravili nedostatky, napriek tomu, že existuje už prípadové právo v EÚ. Čo sa týka sociálneho dialógu, naša asociácia chce vyzvať všetkých, aby začali diskutovať o sociálnych právach pre pracovníci a taktiež, aby zaviedli rovnaké podmienky pre všetkých. A v neposlednom rade naša asociácia sa domnieva, že je nedostatok eh, dobrých informácií o pracovných podmienkach v leteckom sektore a navrhujeme vytvoriť Európske observatórium o pracovných miestach a pracovných podmienkach v eh, sektore civilného letectva. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Horn ktorý zastupuje Európsku kokpitovú asociáciu a podpredsedom. Ďakujem. Dobrý deň. Vážení poslanci, dámy a páni, chcem sa poďakovať za to, že dostávame priestor aj my vystúpiť. Volám sa John Horn, som podpredsedom Európskej asociácie kokpitu tu zastupujem konkrétne profesionálnych pilotov a aj ja sám pôsobím ako pilot. V krátkosti by som popísal niektoré závery nedávnej štúdie z Gentu o atypických formách zamestnania a taktiež e, závery konferencie, ktorá potom nasledovala. Niektoré e, z týchto poznatkov považujeme za mimoriadne relevantné, taktiež e, približím prečo. Mm, sa postoj k týmto atypickým zamestnaniam e, dosť mení a to platí najmä pre civilné letectvo. Piloti a personál e, lietadiel e, čeli rôznym ťažkostiam, taktiež sa tvrdí, že existujú len elektronické dôkazy o tom, že sa s nimi zaobchádza zle, že sú potrebné podrobnejšie dôkazy. Táto správa z Ugenskej univerzity vo svojich záveroch dokazuje, že sa to zmenilo a je potrebné konať. Teda prejdem k tej poslednej otázke, či môžeme dôverovať tejto štúdii. Áno. Máme overené odpovede viac ako 10 aktívnych eh, pilotov celé EÚ je to e, štatisticky veľmi e, silná rozsiahla štúdia, pretože e, pokrýva veľkú väčšinu tohto sektora. Takéto praktiky približujú aktuálnu situáciu a taktiež situáciu posádok lietadla dokazuje sa, že jeden zo šiestich pilotov je atypicky zamestnaný, teda to znamená nie je priamo zmluvne zamestnaný a to sa prejavuje zhruba na úrovni desiatich tisícov pilotov EÚ teda e, zhruba tisíc lietadiel e, e, v tejto chvíli riadených takýmto pilotom, teda jedna šestina. Ale v skutočnosti je to o mnoho viac koncentrované. 40 mladých pilotov, teda vo veku 20 až 30 rokov, nie sú priamo zamestnaní. Polovica nízkonákladových alebo rozpočtových pilotov nie je priamo zamestnaných a 4 z 5 fiktívne SZČO pilotov e, pracuje pre nízkonákladové spoločnosti. A ďalej nám štúdia približuje, e, aké negatívne dôsledky má táto situácia. Polovica z týchto samostatne zárodkov pilotov sa vyjadrila, že nemôže E, posúdiť otázky bezpečnosti e, dostatočne vhodným spôsobom. Ako sa to teda prejavuje v praxi? E, tu vidíme fotografiu kolegu, ktorý robí niečo, čo robím aj ja napríklad pri každým letom. Musí prezrieť lietadlo. Musím teda zrakom eh, preveriť všetky oblasti, či niekde nie sú nejaké úniky, poškodenia alebo iné chyby. Na základe toho, čo zistíme, potom môžeme zavolať eh, technikov, aby eh, vec opravili alebo odložiť let. Môžeme požiadať výmenu lietadla alebo zrušiť celý let. Rozhodnutie nie je vždy jednoznačné. Ehm, isté, že toto nie je komerčný výsledok, ktorý si želajú pasažíri, ale ehm, ako bezpečnostný odborník, pilot niesie túto zodpovednosť eh, prijať toto konečné rozhodnutie. Len sa zamyslite na chvíľu o inom zamestnaní, napríklad sudca. Ako by ste sa cítili, keby ste čelili sudcovi na súde napríklad v dôsledku dopravného priestupku alebo nejakej chybe v daniach? Boli by ste spokojní, keby ste vedeli, že dostane zaplatené iba, ak vás eh, odsúdi? Myslíte si, že by sa s vami zaobchádzalo spravodlivo? A čo potom chirurg? ktorý zapla- dostane zaplatené iba keď bude operovať, či už je to bezpečné alebo nie, alebo poslanec, e, ktorý dostane zaplatené iba ak bude hlasovať vždy podľa pokynov strany. Ale si predstavte, že e, táto posledná previerka lietadla e, prebehne a vykonajú pilot, e, ktorý e, má e, pracovnú zmluvu založenú na nulovom počte hodín. Ehm, alebo možno to bude jeden z pilotov, ktorí sú platení podľa toho, koľko nalietajú. Musia zaplatiť veľké sumy za to, že získajú právo lietať ehm, pretože to je jediný spôsob, ako sa dostať vôbec do tohto povolania. Tieto rozporúplné stimuly ehm, sú v hre, keď napríklad e, zamestnanec zvažuje, či e, má zatelefonovať e, svojmu zamestnávateľu s tým, že je chorý, necíti sa dobre. A musí to zvažovať, pretože je takto atypicky zamestnaný. Teda toto sú niektoré príklady, ktoré dokazujú, prečo toto netypické zamestnanie v leteckom sektore je relevantné a dokazuje sa, že je úplné bláznostvo, aby takíto e, ľudia, o ktorých závisí bezpečnosť cyklistické prevádzky, boli zamestnaní takýmto spôsobom. Taktiež vidíme príklady, keď e, posádka z Blízkeho východu musí doletieť, aby um, napríklad pilotovalo lietadlo e, za tretinu ceny európskeho pilota. Ale musíme spoložiť otázku, či takáto miera izolovanosti je naozaj dostatočná dostatočnou kompenzáciou za úspory. Ukazuje sa, že um, poukazovanie na problémy bezpečnosti je uh, trojnásobne nižšie uh, potom, uh, čo sa zaviedli takéto rôzne prekerné formy pracovných zmluv a taktiež sa ukazuje, že izolácia v dôsledku takéhoto netypického zamestnania spôsobuje vyhýbanie sa daniam a taktiež ich to znevýhodňuje v sociálnej oblasti e, oproti iným aktérom v tom sektore letectva, kde pôsobia. Ehm, teda zdá sa, že problémy sú jasné, e, otázky sociálneho charakteru, bezpečnostného charakteru, ale aj ekonomického charakteru. Ako ich teda vyriešiť? Ehm, existujú štyri eh, okamžité koncepty, ktoré by znamenali obrovský rozdiel a zlepšenie. Musíme zakázať eh, takéto systémy, eh, ktorých je pilot zaplatený podľa toho, koľko odlieta, pretože je to úplne zvrátený stimul ehm, a taktiež sa musíme vrátiť k povolaniu, ktoré bude zodpovedné a bude prinášať hodnotu nejakej forme, akési účťovstvo. A musíme opäť zaviesť. Taktiež musíme posilniť princíp domovskej základne, a konferencia po keďskej štúdii e, sa vyznačovala tým, že sme požiadali odborníkov, aby sa vyjadrili ehm, do akej miery um, sú dostupné informácie o presúvaní e, domovskej základne e, podloženie niečím. E, ukázalo sa, že nie sú niečím podložené. Tieto spoločnosti sa snažia vyhýbať rôznym povinnostiam tým, že si fiktívne presúvajú svoju domovskú základňu. Musíme teda predchádzať takémuto fiktívnemu pôsobeniu samostate zárobkov činných osôb, pretože sú do toho často nútené. Mm, taktiež musíme zabrániť tomu, aby vznikali takéto umelé systémy a musíme vychádza z toho, že automaticky títo pracujúci musia byť priamo zamestnávaní, a ak nie je podložené, že je potrebné to zmeniť. A taktiež musíme um, zabraniť tomu, aby uh, sa manipulovalo s uh, miestom pôsobnosti, um, pretože tu ide o skutočné pravidla, nie o to, aby sa uh, obchádzali a taktiež musíme upraviť pravidlá, ktoré sa týkajú uh, vízových žiadostí pre posádky lietadiel. Thank you. Uh, then I'll give the floor to uh, uh, professor. Uh... Takže slovo dostáva profesor Turnbal, boli ste u nás nedávno, ste profesor riadenia ľudských zdrojov a e, pracovnoprávnych vzťahov na Kardivskej obchodnej fakulte. Ďakujem pekne. Sociálny dumping vyplýva z toho, že máme jeden trh pre produkty alebo služby a 28 alebo viac rôznych sociálnych a pracovnopravých noriem v členských štátoch Európskej únie. Táto mapa hovorí o penetrácii leteckých spoločností e, na rôznych trhoch v Európe. A vidíte, že tie modré členské štáty sú také, kde je vyše 50-percentný prienik na trh. Niektoré trhy priam sú dominované nízko rozpočtovými leteckými spoločnosti, potom sú iné, kde je veľký, veľmi nízky podiel a tam predpokladajú tieto spoločnosti budúci rast. Ja by som sa chcel zamerať na Írsko, kde je najväčší prienik na trh E, takisto je to sídlo Ryanair, ako generálny riaditeľ Ryanair predtým povedal, Ryanair pokrýva celú Európu, je to niečo ako sociálna choroba keď sa zameriam na to, ako Ryanair sa stále snaží zabezpečovať rast a väč, stále väčší podiel na trhu, lietak konkrétne z miesta na miesto neustále hľadá nové trasy, a lieta po Európe, takže Ryanair každý rok otvára oveľa viac nových trás, aby zabezpečil svoj rast v Európe, ale zároveň ničí ďalšie trasy iných leteckých spoločností každý rok. Čiže stále viac e, sa snaží zarábať na trasách, ktoré prevádzkujú všetky trasy, ktoré nie sú ziskové a všetky tie trasy, ktoré zarábajú pre všetkým zime jednoducho Rainer zničí a potom on začne tam lietať ďalší rok. To znamená, že keď sa pozrieme na e, mieru rastu alebo spôsob rastu Raineru, vidíme tu, že je tu veľmi variabilný, stále variabilnejší model. Vidíme, že medziročný nárast sa spomaluje, ale keď sa snažia pokryť stále väčší podiel na trhu, vidíme tu stále väčšie fluktuácie, čo sa týka e, systému dopytu. To znamená, otázka znie, čo robí Ryanair s takýmto systémom dopytu. No, využíva systém zamestnanosti, ktorý im umožňuje e, zamestnávať ľudí na zlé krátkodobé zmluvy. Takže Eh, model zamestnanosti Raineru je taký, že bude najímať pilotov cez agentúry, ktoré majú sídlo v Británii. Táto agentúra eh, potom eh, tých pilotov v podstate účtuje rôznym firmám, malým podnikom a tieto malé podniky poskytujú priamo služby pilotáže Raineru. Neexistuje žiadna právna definícia SZČO v Írsku. Existuje osvedčený kódex, ktorý hovorí asi o tom, za akých podmienok niekto, kto je SZČO, e, podniká. Napríklad od toho človeka sa očakáva, že vlastní svoje vlastné podnikanie, že bude ponúkať rôzne ceny za prácu, ktorú vykonáva, môže pracovať pre rôzne firmy, sám sa stará o, o, o poistenie. Takže nemáme žiadnu právnu definíciu, čo máme iba akýsi kódex toho, ako sa má správať O, a čiže ak si pozrieme, ja neviem, niekde základňa Ryanairu v Španielsku, tu je náš mladý pilot, ktorý môže byť Španielom, ale môže byť aj z Estonska, či z ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie, e, sídli v podstate alebo pôsobí v Španielsku, ale pracuje na základe írskej zmluvy cez agentúru, ktorá má sídlo v Spojenom kráľovstve. Možno lieta na tie trhy, kde Ryanair sa snaží expandovať, napríklad do Bulharska, Čiže bude mať zmluvu ako SZČO, kde vlastne ten kód praxe svet uvádza, že môže poskytovať služby rôznym spoločnostiam, e, že si sám zabezpečí technické vybavenie, sám si zabezpečí poistenie a má sám kontrolu nad tou pracou, ktorú vykonáva osobne za ňu zodpovedná. Ak si prečítame zmluvu, na základe ktorej je zamestnaný, tak je zamestnaný priamo na prácu výločne pre Ryanair. E, jediné, čo pilot e, dostane, je uniforma, e, občanský preukaz, Ryanair mu zabezpečí poistenia. Ryanair sa rozhoduje o tom, kde a kedy bude pilot pracovať. Takže sa jednoznačne jedná o fiktívny kontrakt SZČO, v žiadnom prípade nesplňa požiadavky e, SZČO. V zmluve sa môže uvádzať, že je to zmluva na poskytnutie služieb, v zmluve sa môže takisto uvádzať, že pilot, ak nemôže poskytnúť prácu, tak e, poskytne náhradníka ale to sú v podstate z doložky, ktoré sú uvedené v zmluvách, ktoré len zakrývajú to, že sú to fiktívne zmluvy. Takže položte si sami otázku. Len jednu podmienku. Môže pilot poskytnúť náhradníka za svoju prácu? Pilot nemôže poskytnúť služby v konkrétny deň, napríklad je chorý, nemôže plniť svoje záväzky, SZČO môže zabezpečiť náhradníka. Väčšina pilotov Ryanair E, dostávajú rozpis letov na poslednú chvíľu, môžu odporučiť iba niekoho, kto e, má kvalifikáciu na to, aby mohol lietať na konkrétnom lietadle, ktoré aj používa. Samozrejme, táto osoba musí splňať podmienky FTL. Takže realitou je to, že je veľmi ťažké, priam až nemožné, aby pilot jednoducho zabezpečil náhradníka za seba tak, že kľúčová definícia, kľúčové kritérium SZČO jednoducho nemôže e, za týchto zamestnaneckých zmluv byť splnené. Takže čo sa udeje v prípade, keď Rainer e, sa e, prevádzkuje v takých krajinách, kde sú veľmi prevenlivé modely. Určite poznáte dánsky model Flex Security, flexibilná bezpečnosť. Je tu e, veľmi vysoká, vysoké normy zamestnanosti, dôstojná práca, aktívne politiky toho, proaktívne politiky toho práce a vysoká miera sociálnej ochrany. Ale to sa dá dosiahnuť pre všetkým cez kolektívne vyjednávanie. Takéto takúto ochranu nemáte cez e, pracovné právo. Čiže ak Ryanair chce fungovať v Dánsku a e, nie na základe uniového práva, čo ich politika, kde zabezpečí ochranu zamestnancov? pretože väčšina ochrany zamestnancov v Dánsku e, vyplýva z kolektívneho vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Čiže tento model Ryanairu spôsobuje veľké problémy v mnohých členských štátoch Európskej únie. Takže E, výbor pre zamestnanosť a sociálne otázky si musí klásť otázky, či je toto sociálne akceptovateľný model, či je to udržateľný model zamestnanosti pre nábor pilotov a či je to bezpečné. Už sme počuli vystúpenie asociácie e, posádky leteckej, aké majú oni obavy. A keď chceme reglementovať tento priemysel, musíme zvážiť reglementáciu na európskej úrovni, ktorá bude v súlade s európskou eh, ekonomikou, sociálno-trhovou ekonomikou, ktorá je konkurencieschopná. Musíme zodpovedať špecifikám, eh, ktoré zodpovedajú špecifikám letectva a musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako sa sociálne normy posilňujú v jednotlivých štátoch, pretože ak niekoho zamestnávate na írskú zmluvu, ako začalo, a to jednoznačne nie je v súlade s našim národným kodexom, tak Určite máme lepšie systémy presadzovania na národnej úrovni. Čiže to sú všetko veci, ktoré potrebné zvážiť v európskom kontexte kde v podstate eh, existuje sociálny dumping a e, turistika zamestnávania podľa toho, kde sú výhodnejšie podmienky. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Slovo odozdávam pánovi Gillisovi, koordinátorovi Medzinárodného výskumného inštitútu týkajúceho sa, sa sociálnych podvodov a pani Lien Valke, ktorá je expertkou v rámci Medzinárodného výskumného inštitútu o sociálnych podvodoch. Vítam vás oboch, odovzdávam vám slovo. Ja o, budeme referovať o krátkom časovom období, kedy sme robili náš výskum. Naša správa je aj online, môžete si ju pozrieť. Prvé, čo sme urobili, to bola pilotná štúdia o formách atypického zamestnávania v civilnom letectve, aby sme zozbierali údaje, ktoré nám doteraz chýbali. Táto štúdia pozostávala e, z výskumu počítačového a porovnávacie štúdie v 11 krajinách. Na základe štúdie, ktorú sme uskutočnili, John to už spomenul, sme potom vypracovali správu. Viac ako 6000 respondentov zo 79 národností nám odpovedalo. Títo pracovali v rôznych sektoroch civilného letectva a priemyslu súvisiaceho. Boli to najmä sieťové aerolinky a nízkonákladové aerolinky v rôznych aerolinkách, v rôznych formách zamestnania. John už spomenul, že v našej štúdii sme väčšinu respondentov vybrali eh, pomedzi tý, medzi tými, ktorí mali netypický druh zamestnania a len 16% bolo netypicky zamestnaných Eh, čiže vystáva tam otázka, je tam nejaký problém? John to už spomenul. Áno, pretože tí, ktorí sú netypicky zamestnaní, eh, týchto môžete nájsť aj v niektorých eh, vekových skupinách alebo sektoroch. Nebudem sa venovať detailom, pretože John už spomenul, že tí, ktorí sú menej skúsení a mladší, majú väčšiu šancu na to, aby boli zamestnaní netypickým spôsobom. Teraz vám ukážem, čo netypické zamestnanie môže znamenať. Netypické zamestnanie môže znamenať zamestnávanie rôznych členov posádky, ktorí e, e, trvale žijú v jednej krajine, napríklad tam, kde je registrovaná táto letecká spoločnosť. A teraz príde tá komplikácia, ak je tam ešte nejaký sprostredkovateľ a časťou sprostredkovateľov je um, agentúra zamestnávateľská, a potom ešte nejaký iný subjekt, tak sa zamestnanci môžu dostať do rôznych pracovných situácií. Jedna z najbežnejších je taká, kedy e, viac subdodávateľov je registrovaných vo viacerých krajinách a nie len v EÚ, ale aj e, po celom svete. Čiže zistili sme, že e, pracovný trh je veľmi roztrieštený. John spomenul mladých pilotov s menšími skúsenostiami, tí majú väčšiu šancu, že budú zamestnaní atypickým spôsobom. Taktiež sme zistili, že určité impulzy jestvujú na znižovanie nákladov, aby sa dodávateľia najímali mimo EÚ. Napríklad v EÚ stojí člen posádky 100 eur, v Tajsku 65 eur, 35 v Číne a dokonca môžete nájsť aj lacnejšie zdroje, ak sa dobre popozeráte. Ako už bolo povedané, na, um, letecký zamestnanec na začiatku kariéry ktorý je samozrejme drahší, pretože jeho vzdelávanie, profesné vzdelávanie bude stať asi 18 až 20 tisíc eur, má nižšiu šancu byť zamestnaný sieťovými aerolinka, aerolinkami, ale vyššiu šancu byť zamestnaný nízkonákladovkou. Atypické zamestnanie však nie je to isté ako fiktívne zamestnanie. Atypické zamestnanie môže byť odpovedou na flexibilitu, a taká, takúto požiadavku kladú najmä zamestnávateľia, najmä nízkonákladové aerolinky. Skutočným problémom však je e, sociálne a sociálna fiskálna optimalizácia, kde si aerolinky vyberajú podľa konkrétnej situácie najvýhodnejšiu krajinu, kde sa platia dane a aj príspevky na sociálne zabezpečenie. Toto často vyústiuje do e, závislosti zamestnanca na aerolinkách a často to e, vyplynie do veľmi zvláštneho prekerného spôsobu zamestnávania a neférovej konkurencie. Otázka, či piloti SZČO môžu fungovať, je veľmi e, náročná a veľmi často debatovaná, máme na to rôzne názory, ale opäť v zásade pilot SZČO by mal byť nazeraný oddelenie od fiktívne zamestnaného pilota. Fiktívne e, e, SZČO pilot um, môže mať veľké problémy v rámci EÚ, pretože samostatne zárobková činnosť eh, alebo, eh, fiktívn, alebo zistovanie fiktívne fungujúceho pilota ako SZČO je v kompetencii členských štátov. Nemali by sme zabúdať eh, na to, že civilné letectvo má také formy outsourcingu, ktoré sú legálne a taktiež, a tu vidíte, kde ten problém naozaj e, štartuje, že e, legitímne vytváranie subdodávateľských vzťahov a fiktívne je tu naozaj um, prítomné, treba sa s tým vyrovnať. Nezabudnime na to, že sa čoraz častejšie vyskytujú situácie, kedy hovoríme o fiktívnych zamestnancoch. Napríklad e, členovia posádky pre tretie krajiny e, boli zamestnaní práve tam, e, kde boli čo najnižšie sociálne odvody a tak ďalej. Jeden z hlavných bodov a z hlavných obáv je to veľmi typické, vytvára to veľmi vysoký stupeň závislosti čo potom ovplyvňuje pripravenosť členov posádky alebo pilota, aby príjmali nezávisle dôležité rozhodnutia. Ak si pozriete túto správu, tak indikácie o tom, čo som povedal, tam určite nájdete. Otázky? Čo by sme mali urobiť s um, tým hľadaním najvýhodnejšej legislatívy? mali by sme myslieť na to, že hrací priestor nie je len európsky, už je to celý svet. Už som spomenul niekoľko príkladov a nájdete ich tam ešte viac. Jedným z riešení indikovaných v správe je nachádzanie nových faktorov prepojenia. Toto samozrejme nie je jednoduchá debata pretože e, sa uplatňujú e, rôzne e, miesta um, príslušnosti právnych subjektov a rôzne pravidlá. Atypicky zamestnaní členovia posádky môžu prioritizovať ekonomické aspekty, uprednostňovať ich pred bezpečnostnými aspektami. S tým súvisí, ako už John povedal, máme tu monitoring a Amen. A sledovanie plnenia mnohé príslušné orgány a inšpekčné orgány e, vám budú tvrdiť, že žiadne problémy tu neexistujú, ale my dokazateľne môžeme preukázať, že sú. A ešte jedna vec, e, na ktorú by som nerád zabudol, to je kultúra riadenia v niektorých prípadoch e, sa uplatňuje také riadenie, ktoré je nekonzistentné s pravidlami bezpečnosti. A jeden z, na, e, z jasných výsledkov správy je, že regulačný rámec e, absolútne nezodpovedá týmto bežne fungujúcim modelom podnikania. Riešenia my sme naformulovali niekoľko odporúčaní. Jedným z nich je aktualizácia právnej úpravy v rámci letových škôl a povinný tréning hľadanie e, jednotného e, e, menovateľa, pravidlo registrácie, respektíve trvalého bydliska. V minulosti sa to uplatňovalo a uprednostňovalo. Už sme sa tomu venovali a v správe je to opäť načrtnuté. A integrovaný multidisciplinárny prístup, tento určite potrebujeme a len vtedy, ak e, zrevidujeme právny rámec, tak môžeme ho správnym spôsobom implementovať a vymáhať tieto právne pravidlá. Čiže je to spoločný boj všetkých zapojených aktérov záverečné poznámky. Všetci aktéry by mali spolupracovať a mali by sa snažiť, aby sa v civilnom letectve neopakovali skúsenosti z námorného sektora, pretože to teraz zažívame a myslím si, že je najvyšší čas na to, aby sme, to, eh, aby sme s tým niečo urobili. Ďakujem. Eh, does uh, eh, uh, Ms. Valke want to add something? No? Thank you. Pani Valke, zdá sa, nechce e, doplniť svojho kolegu. Máme tu dvoch koordinátorov. Otváram diskusiu. Ak chcete klásť otázky našim hostom alebo niečo doplniť, pani Šajnruk, nech sa páči v mene SAD. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým, e, ktorí vytli e, informácie, ktoré nás vyvolávajú obavy poskytli nám fakty, zasvetili nás do témy. Ja si myslím, že tu eh, sa potýkame s cenovou vojnou v celosvetovej konkurencii. Celkom určite potrebujeme európske rámcové podmienky a ja si myslím, že musíme ísť ešte ďalej. Potrebujeme celosvetové rámcové podmienky, eh, dohovor ILO, tak ako je to upravené aj v iných oblastiach. Súhlasíte s tým? A pre mňa je otázka aktuálna um, v súvislosti so spotrebiteľmi práve títo často používajú argument, že letecké spoločnosti a často aj súvisiace služby um, um, pokračujú v takomto vývoji. Myslíte si, že spotrebitelia sa pozerajú len na cenu letenky? alebo by snať e, mali zaklopať na dvere kokpitu a spýtať sa, kto ten pilot vlastne je. Ak stojí vzdelávanie pilota asi 120 tisíc e, eur a potrebný počet letových hodín vedie k získaniu e, pilotnej licencie a potom ešte treba niečo ďalej doplatiť na to, aby ste mohli byť pilotom určitého typu lietadla, tak ak človek začne ako SZČO v tomto povolaní s pôžičko vo výške 200 tisíc eur, hm, tak ja si kladiem otázku, ako potom niekto, kto napríklad ochorie, môže ako pilot SZČO fungovať, alebo či môže potom vôbec si dovoliť zostať na e, práce neschopnosti aké má potom šance ďalej dostať pracovné miesto, ako ste sa na, s týmto vyrovnali, zisťovali ste vedomosti o tomto, ako to je v, v prípade choroby. Teraz pri svetovej konkurencii máme čoraz viac leteckých spoločností lietajúcich v rámci Európy. Stretli ste sa s porušovaním pracovných noriem Svetovej organizácie práce? aj v prípade európskych aerolíniek, ktoré napríklad medzičasom už patria k iným leteckým spoločnostiam a ktoré mimo Európy fungujú na základe iných pravidiel. Dostali sme od vás mnohé domáce úlohy. Jeden z grafov, myslím, že John nám, ho, nám tento graf ukazoval, bolo tam jasné, že Ryanair otvára viac ako 200 um, nových destinácií do roka, ale zároveň viac ako 120 ruší. Viete si predstaviť, um, dokážete nám povedať, ako v prostredí takýchto sekundárnych aerolíniek uh, sa to premieta do situácie na pracovnom trhu? Myslím si, že nejde len o um, kabinový personál, pretože aj pozemný personál tým bol v poslednej dobe postihnutí, aj tam máme pracovníkov, ktorí sú pod veľkým tlakom. V prípade SZČO alebo fiktívnej SZČ, eh, SZČO činnosti a pri eh, fungovaní rôznych eh, zástierkových firiem si kladiem otázku ručenia. Je to vôbec upravené? Neviem, či nám k tomu môžete dať informáciu a či by to taktiež nemalo dopad na spotrebiteľov. Ešte raz ďakujem veľmi pekne, dali ste nám veľa domácich úloh a ja dúfam, že aj komisia e, si vezme tieto e, úlohy na svoj pracovný stôl. My ako poslanci um, sme citliví na túto problematiku nie všetci, ktorí sa tu objavili k tejto téme v minulosti, nám dokázali poskytnúť uspokojujúce odpovede, ale ja myslím, že ešte kolegovia budú mať ďalšie otázky. Ďakujem. Yes, Kari wants for the good? E? Pýtam sa, či pani uh, Ronia Kari sa chce vyjadriť mene GUE. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať za tieto veľmi zaujímavé, ale aj dosť hrozivé prezentácie. My ako poslanci lietame relatívne veľa, preto v našom záujme nie je sledovať veci len teoreticky, ale prakticky skôr alebo neskôr Takže teraz sa dostaneme opäť do lietadla. Hovorilo sa tu o dánskom modeli. Máme tu model pracovného trhu, keď e, odbory e, vyjednajú dohody a zmluvy a tak pracujúci získajú svoje práva. V súčasnosti prebieha e, bitka s Ryanairom, pretože si myslia, že môžu využívať európsky jednotý trh ako zámienku na to, aby naše odborové organizácie nemali a stratili svoje právo požadovať isté nároky pre pracujúcich. Neviem, ako môžeme zachovať tento model, v ktorom odborové organizácie naozaj vyrokúvajú pracovné dohody a pritom zároveň vidíme, že firmy zneužívajú to, že v iných krajinách je miera ochrany nižšia. Teda, podľa mňa ide o to, ako dostatočne chrániť náš model, bez toho, aby sme príliš začervali systém legislatívou, ako chrániť našich pracujúcich ja chápem, že chcete e, legislatívu chcete sa zbaviť niektorých veľmi zvláštnych štruktúr, ale otázka znie, či môžeme nejakým spôsobom viac chrániť odbory. Ďakujeme pekne. pani Agnes Junius, podpredsednička. Ďakujem. Ďakujem aj e, za vaše prezentácie. Tie nám veľmi pomôžu. Myslím si, že dve témy rezonujú najviac e, zastaviť sociálny dumping a taktiež otázka fingovaného e, samostatne e, vo činného pôsobenia osôb. Toto sú podľa mňa dve najvýznamnejšie témy. Mm, ja som sa veľmi rada dozvedela nový pojem, teda výber a hľadanie najvýhodnejších pravidiel. Zaujímalo by ma, keďže tu vidím dve tváre Európskej komisie, jedna tvár je DG zamestnanosti, ktorí vám pomáhajú tiež financovať vaše štúdie, taktiež pomáhajú získať skutočnú predstavu o tom, aké panujú pracovné podmienky na trhu vo vašom sektore. A to veci pomáha. Na druhej strane tu vidím generálne riaditeľstvo MOVE, ktoré, ak sa pýtate na to, prečo si myslíte, že napríklad norské rolinky sú priateľné a vyťahujú sa argumenty e, z pohľadu spotrebiteľa, taktiež nízkonákladové letecké spoločnosti, že sú údajne prospešné pre spotrebiteľa. Nízkonákladové spoločnosti musia e, prepracovať pracovné podmienky. Teda uvedomujete si aj vy, vnímate aj vy tento rozdiel a pomáha to nejako v procese hľadania riešenia, pretože keď som vás dobre počúvala, a taktiež e, vychádzajú aj z toho, čo poznám napríklad od námorníkov. Existujú kolektívne pracovné zmluvy na národnej úrovni, na úrovni firiem. Taktiež je tu Medzinárodná organizácia práce. A keď možno nemáte, tak ako majú námorníci, špeciálny konvent eh, pre pracujúcich námorníctve, ale možno máte nejaký mimoriadný výbor v štruktúre eh, Medzinárodnej organizácie práce, ktorý by sa venoval najmä leteckému sektoru. A taktiež je tu sociálny dialog na európskej úrovni a európske pravidlá Chcem sa opýtať, či by ste sa mohli vyjadriť k tomu, ktorá z týchto úrovní má najväčšiu váhu v hľadaní riešenia, na čo by sme teda mali klásť najväčší dôraz, či by sme mali najviac posilniť odbory v tom, aby ich kolektívne vyjednávanie bolo s leteckými spoločnosťami silnejšie, výraznejšie, alebo či by sme mali očakávať niečo viac od Európskej komisie a ak áno, ako sa postaviť e, k tomu rozporu medzi e, DG pre zamestnanosť a DG MU. Thank you, uh, Mr. Bach. Ďakujeme pekne, pán Bach. Ďakujem. Pani predsednička, rada by som vyjadrila svoju vďaku prítomným prezentátorom a ako už kolegovia uviedli, bolo to veľmi obsiahle a veľmi užitočné. Rád by som trošku tu prezentoval seba kritiku, takúto dôležitú tému Hm, pokladám za veľmi naliehavú a bohužiaľ, ak práve o tomto hovoríme, ma veľmi mrzí nízka účasť kolegov poslancov. Je nás tu menej ako jedna tretina, zdá sa mi to minimálne zvláštne. Každý eh, by vo svojej vlastnej politickej skupine mal robiť eh, lobistickú prácu. Áno, Juta, máš pravdu, je to tu zastúpené naprieč frakciami. K špecifickým problémom by som rád uviedol, že napriek e, tomu, že letecká doprava je mimoriadne citlivá, tak tento vývoj mi robí vrázky na čele dokonca e, sa pociťujem strach. Viac ako 20 rokov som pracoval v automobilovej a železničnej doprave a zistujem, že vývoj súčasný e, sa u nás objavil už pred 20 rokmi v automobilovej cestnej doprave. Čiže o, e, situácia sa zlepší o, e, ak vytvoríme určité pravidlá, asi nebude úplne optimálna, to sme si vtedy mysleli, ale teraz tu máme mimoriadne na um, bezpečnosť náročnú, citlivú oblasť, kvalita eh, z profesí je eh, veľmi prudko klesá, mne sa to zdá minimálne zvláštne a dokonca veľmi pochybné a vnímam to s veľkými obavami. A teraz k špecifickým problémom. Táto úprava týkajúca sa homebase, čiže miesta sídla, spoločnosti. Určite naši tlmočníci nájdu príslušný nemecký a aj ďalšie termíny. Čiže táto úprava, ktorú sme si tu vymysleli, e, je už zbytočná, je obsoletná, pretože aerolinky ju absolútne porušujú a to tým, že outsourcujú mimo Európy, nachádzajú stále nové modely na to, aby obchádzali toto pravidlo. E, prítomní mi určite môžu poradiť, ako by sa to dalo vyriešiť. A ešte jeden doplnkový bod. To je sociálny dialog. My sa opakovane snažíme na najvyššej úrovni o naštartovanie, zlepšenie sociálneho dialógu. A viem, že rôzne organizácie, odbory sú zastúpené v sociálnom dialógu. Ako vnímate každodennú prácu v rámci sociálneho dialógu? Mm, ste akoby pred múrom nárekov, je to len hádzanie hrachu na stenu, alebo aká je tam situácia? Ďalším bodom je nárast produktivity ako ďaleko a ako dlho ešte sa dá požadovať e, náraz produktivity. Na jednej strane sa znižuje počet pracovných miest, ale lieta sa viacej, čiže naozaj dochádza k narastu produktivity práce, ako na základe každodenných e, pracovných skúseností sa dá prekonať e, tento rozpor. Pre mňa je to bod, ktorý vidím veľmi kriticky. A ešte jedna osobná otázka. To znamená, že národné regulačné orgány tieto v mnohých prípadoch často zaznamenávajú um, žaloby voči rôznym aerolinkám. Zostáva však len pri tomto, len pri žalobe a pri zdvihnutom prste, alebo cez Medzinárodnú leteckú organizáciu existuje nejaká možnosť, ako by poslanci mohli nielen kontrolovať, ale aj sankcionovať. Toľko moja osobná otázka. Ďakujem. E, Karima Deli. Karima Deli. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja som koordinátorkou e, vo výbore pre dopravu a to je téma, ktorá, keď hovoríme o sociálnom dumpingu, sa týka všetkých módov dopravy, cestná, železničná, letecká či námorná. Ďakujeme za prezentácie. Hovorili ste, a je jasné, že Európa v podstate podstate je trošku za to zodpovedná, pretože tu, sú tu rýchle preteky liberalizácie trhu a to je taká naša slabina, ktorá prispela k tomu, že sa presadzí sociálny dumping. Letecké spoločnosti e, majú viaceré stratégie, ktoré sú dosť škandalózne. E, jednak majú tzv. fiktívnych SZČO, potom majú detašovaných pracovníkov fiktívnych a fiktívne miesto, z ktorého sú zamestnávaní. E, Rainer e, mm, má množstvo pilotov, ale ktorí sú najímaní cez mikrospoločnosti a veľká väčšina e, leteckého personálu a posadky je takisto najímaná z malých firiem alebo teda cez, e, cez firmy, ktoré prenajmajú zamestnancov. Sú to iné firmy, ktoré sú, sa zúčastňujú celého tohto procesu a mm, riešia sa tu teda otázky e, aj sociálnej záťaže alebo sociálnych daní. E, sú pravidlá, ktoré existujú, ale jednoducho sa neuplatňujú. Prečo? Pretože nie je posilnená kontrola pre všetkým. Prvá otázka. Podľa vás je naozaj dnes potrebné opätovne zadefinovať štatút SZČO? E, pripomenuli ste takisto, že letecké spoločnosti v súčasnosti si konkurujú všetkým americkým firmám a to sú letecké spoločnosti e, z Perského zálivu, ktoré sú obviňované z, v podstate z toho, že dostávajú výhody štátnej pomoci. Európska stratégia zdravia, ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Tu, kolegovia, by som chcela povedať, že sociálny dumping zhoršuje pracovné podmienky, napríklad pilot alebo člen posádky, ktorý je unavený a vystresovaný, ohrozuje cestujúcich. 40 mladých pilotov, a vy ste o tom hovorili, e, do 30 rokov nemá priamu zmluvu s leteckou spoločnosťou. Niektoré letecké spoločnosti nízkorozpočtové platia stále viac pilotov za let, čo je absolútny škandál. Druhá vec – Koncom minulého roku bolo vydané odporúčanie, že e, e, bez, letecká spoločnosť e, to nevyvoláva žiadne problémy, keď ženy letušky môžu lietať až do 4. mesiaca tehotenstva. Kde sú práva žien? Kde je ochrana zdravia žien? Ja si myslím, že za okolnosti by nemali lietať ženy, jednoducho ako náhle sú tehotné, tak toto by malo byť ošetrené pravidlami. A dobre, buď alebo prídete do práce, sadnete si do lietadla, odvedete svoju prácu, alebo ste chorí a potom máte byť na chorej. Je tu však veľký tlak na toho, že pracujete v kabíne, sú tu vlny, sú tu e, rôzne, e, rôzny stres, ktorý sťažuje pracovné podmienky. Ja si myslím, že výbor pre dopravu a dnes rieši v podstate celý balík uh, leteckej dopravy. Ja by som chcela vedieť podľa vás také dve, tri opatrenia, ktoré jednoducho sú nevyhnutné, aby sme to celé dali do poriadku. Ďakujem. Thank you, Ms. Ďakujeme pekne, pán Lavrilo. Madame la présidente. Vážená pani predsednička, len veľmi stručne chcem nadviazať čiastočne na to, čo povedala kolegyňa z EPP o sociálnych aspektoch tejto problematiky. Mám konkrétnu otázku na pána Emanuela Žanta, ktorý vystupoval ako prvý. A hovoril, jednu vetu povedal, veľmi stručne hovoril americkej správy o nelojálnej hospodárskej súťaži spoločnosti z Perského zálivu. Je to téma, ktorú musíme spomenúť aj tu, pretože to má dopad aj na iné staršie európske spoločnosti letecké, ktoré ak chcú naďalej ostať konkurencieschopné, tak hľadajú všetky možné predstaviteľné aj nepredstaviteľné uh, prostriedky na to, aby si zachovali svoju vlastnú hospodárskú rovnováhu, aby mohli konkurovať nízkorozpočtovým spoločnostiam. Takže bol by som rád, aby kolega niečo povedal viac o tejto americkej správe ktorú spomenul jednou vetou a eventuálne, ako by sme mohli na to nadviazať a mohli by sme eventuálne požiadať komisiu, či plánuje sa popasovať s touto témou, témou nekalej hospodárskej súťaže tak ako povedala Karin Madeli pred chvíľou, otázka štátnej pomoci e, v štátoch Perského zálivu. Ja e, som vždy proti tomu, keď kolegovia e, respektíve vždy podporím tých kolegov, ktorí e, kričia proti takej štátnej pomoci, ktorá nie je korektná. Jan Nelson, výbor pre dopravu. Ďakujem pekne. Ja pôsobím vo výbore pre dopravu, okrem iného. A ako to už zaznelo, my budeme prejednávať e, balíček e, leteckého sektora a to si kladie za cieľ okrem iného aj revíziu štandardov EASA. Taktiež musíme e, preskúmať vzťah medzi EASA a národnými orgánmi. Podľa mňa tam totiž je pes zakopaný. Myslím, že toto si treba uvedomiť, keď sa, keď sa bude revidovať mandát eh, EASI. Ale podľa mňa sa musíme zavesiť nad tým, eh, nakoľko existuje prepojenie medzi formami zamestnania, medzi inteligentnými um, biznis riešeniami a taktiež bezpečnosťou leteckej prevádzky. Na toto musíme pamätať eh, potom v budúcnosti. Ďakujeme pekne. Ďalej Pán Machta. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj e, rečníkom. Ja osobne som zhrozený a veľmi uzemnený. Zistujem tu, že asi 30 pilotov e, pracovníkov leteckej prevádzky, či už na zemi alebo vo vzduchu, sú obeťami sociálneho dumpingu v dôsledku globalizácie, ktorá kolegovia, väčšina z vás z opozície, obhajujete, podporujete a ktorí ste vlastne zaviedli. Ja nebudem tu vtipkovať, ale predsa len vieme, že priemerný európsky poslanec týždenne, dvakrát sadne do lietadla. A ja e, musím mysleť na cestujúcich. Podpredseda syndikát e, odborov pilotov povedal, že je to až do takej miery, že niektorí piloti nedokážu zabezpečiť spolahlivosť lietadla, ktoré vzlietava. No ja som cestujúci, mám obavy, mám priam až strach. Uh, neviem, ak sa niečo stane. Ja si myslím, že asi si pozriem, ako chodia vlaky. Ale chcel by som predsa len, aby ste prišli s reálnymi riešeniami, pretože ich potrebujeme. Myslím si, že je potrebné niečo spraviť, pretože sa jedná o milióny cestujúcich, ktorých sa to týka každý mesiac, každý rok. Ďakujem. Thank you. Had Mr... Ďakujem pekne. Pán Benifa, prosím, prihlásil sa o slovo? Nie. We go back to... Ja sa vrátime k tým z vás, ktorí snáď budú schopní zodpovedať na jednu, dve, tri alebo snáď všetky tieto položené otázky. A ja si myslím, že Teraz tu vládne taký pocit, že je, ide o úlohu, ktorej sa musíme zhostiť všetci spoločne a začnem pánom Emanuelom Jeranom a potom budete mať príležitosť všetci, aby ste nám dali spätnú väzbu a krátke odpovede na položené otázky. Nemôžeme zodpovedať všetky otázky, to mi je jasné, ale ak máte pocit, že viete, ktoré sú najdôležitejšie, prosím. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem vás uistiť ohľadom bezpečnosti letov. Myslím si, že predsa len môžeme naďalej lietať. Lietadlom predsa len je to najbezpečnejší dopravný prostriedok a nie preto, že ano, v niektorých e, veľmi lokalizovaných leteckých spoločnostiach môže dochádzať k zneužívaniu. Veľká, obrovská väčšina leteckých spoločností vrátane nízkorozpočtových, to musím povedať, mnohé nízkorozpočtové dodržiavajú všetky pravidlá bezpečnosti a je tu naozaj veľké, veľké riziko, ak by tomu tak nebolo. Takže zo pár rýchlych uh, odpovedí. Čo sa týka leteckých spoločností v Perskom zálive, to je veľký problém. Vyšla správa, ktorá svedčí, o tom sú tri letecké spoločnosti, uh, eh, eh, ktorí robili v podstate prieskum, zistili, že sú tu 40 miliard dolárov štátnej pomoci trom leteckým spoločnosťam Emiráty, Qatar Airways a Etihad E, za posledných 10 rokov viete, že Emiráty dostali viac, pretože oni mali štátnu pomoc už aj predtým. To predstavuje pre Emiráty e, dnes e, Airbusy 399 a majú vyše 200 Airbusov, 280 Lufthansa má za 15, Air France má 14, a žiadna letecká spoločnosť vo svete nemá možnosť, aby investovala do 59 lietadiel, takže naozaj, e, ak pojete do Abu Dhabi, tam sa platia dane, ktoré sú 7 až 10 krát nižšie ako v Európe. E, čiže naozaj sa tu zneužívajú veci. Je tu ten istý majiteľ, ktorý má leteckú spoločnosť, e, naftové, ropné vrty, a takisto je v správe leteckej spoločnosti a vlastní letisko. Je to stále tá istá osoba. Myslím si, že v Európe je to asi zakázané, keď nie som si celkom istý. Čiže je tu logika, ktorá absolútne nerešpektuje hospodárskú súťaž. E, čo sa týka kolegov, musím si povedať, že uh, uh, takéto platba za let, to by sa mali odsúdiť naozaj ale my ako letecké spoločnosti, um, je tu, bola tu otázka, aké máme priority. No prioritou sú e, korektná hospodárska súťaž e, cez zmenu pravidiel, tak ako to vyplynulo zo správy leteckých spoločností tretich štátov. Je to tu nariadenie 648 z 2004 roku takisto je potrebné rešpektovať aj sociálne aspekty, to znamená odsúdiť akékoľvek využívanie fiktívnych SZČO a naozaj potrebné znovu si dať vysvetliť, že v zákone sú medzery. Nie, v tomto prípade nie. Mm, pani Peržber, e, predchádzajúca predsednička, e, e, smernice, ktorá platí, smernica o vysielaní pracovníkov, tam máme definície, dokonca máme aj oznámenie komisie, Európskej z roku 2002, v ktorej sa definujú kritéria, máme rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, je potrebné uplatňovať pravidlá. Ja si myslím, že ich jednoducho neuplatňujeme, to je jednoduché. Uh, nebudem hovoriť o Ryanair, uh, poslal mi už sedem listov, aby som v podstate rezignoval na moju funkciu, takže nebudem hovoriť o Ryanair, ale myslím si, že sú tu rozhodnutia francúzského súdu a nikdy uh, jedno, ich ho nikto nenapadol. Jednoducho preto, že e, sa hovorilo o definícii zamestnania. Zamestnaný je jeden zamestnávateľ, e, plný pracovný úvezok a plat. Takže čo sa týka tretich štátov, toto je sektorový režim, ktorý sa tu uplatňuje E, či už námorný alebo iný, ale musíme nájsť nejaký spôsob, musíme sa zamyslieť nad tým, pretože dnes nám hovoria dobre, ale nikto na tejto téme nepracuje. Iba letecké spoločnosti sa začínajú trošku tým zapodievať, čiže to sú sektorové e, opatrenia musíme prijať, tak ako to spravilo v prípade námorníkov. Musím pripomenúť, že námorníci, samozrejme to nie je to isté, nehovorím, Francúzsko financuje e, 75 sociálnej záťaže pre námorníkov. 9 členských štátov čiastočne financuje, e, možno nie v, takých výška, v takej výške, ale možno 50-60%, možno to vnímame ako štátnu pomoc alebo nie, ale je potrebné mať daňové a sociálne ujednania. E, napríklad e, máme balík o civilnom letectve v Európe je najväčšia sociálna záťaž pracovníkov letiska napríklad. Povedz, povedzme konkrétne bezpečnosť letisk. Viete, že v Spojených štátoch e, to na 100% berie štát, je to vnímané, letisko je vnímané ako v podstate e, patrí to do kompetencie štátu. A u nás len v niektorých štátoch je to tak, u nás sú to letecké spoločnosti, ktoré musia platiť podnikom, ktoré zabezpečujú bezpečnosť na letiskách a ktorí zistujú, keď cestujete, či neprenášate niečo nezákonné. Európsky parlament sa vyjadril za e, takéto niečo, aby to bolo teda v kompetencii štátu a rada to jednoducho nechcela. Samozrejme má svoje dôvody a niečo to stojí, ale dá sa pomôcť leteckým spoločnostiam e, v tomto boji. A čo sa týka bezpečnosti letov. Tu sa ešte vrátim, k tomu viete, pre nás je to veľmi dôležité, ale bezpečnosť letov pri niektorých typoch zmluv, a nehovorím teraz o fiktívnych SZČO, ale pri niektorých typoch zmluv myslím si, že je, môže, môže vznikať riziko bezpečnosti Nemusí to byť že čo, o nerobili to všetky letecké spoločnosti. Áno, môžu to byť ďalšie otázky. Dostal som odpoveď z DGMu včera, čiže, ale nedávno ja som sa opýtal jednoduchú otázku po e, havárii lietadla. Ak má letecká spoločnosť dvoch fiktívnych sožočov, tak čo sa udeje? Dobre, poviete, že ich poistila spoločnosť, ale kto ich poistil? Kto nesie zodpovednosť? Viete, že Montrealský dohovor hovorí o tom, že ak prekročíte, ak nesiete zodpovednosť, tak e, v podstate môžete obmedziť to odškodné rodinám e, len na nejakých do 50 tisíc eur, ale ak ste fiktívne sa čo, dobre, potom poviete, ja nie som zodpovedný, ten čo mi nepovedal, že bol chorý, nechcem teraz hovoriť o konkrétnom, konkrétnej havárii, ale nič mi nepovedal, dobre. Eventuálne poisťovateľ toho sa SZČO, čo povie? No dobré, počkajte, zmluva ako to bolo v zlej vôle, pretože ja som si myslel, že to je SZČO, ale v podstate nebol SZČO, má jedného zamestnávateľa, je platený, čiže je to zamestnanec. A takže sa budú dohadovať, kto je za čo zodpovedný. Je tu teda diera právnická. Včera som dostal správu, je pracovná skupina, ktorá sa pustila do tejto témy a máme predsa len z toho trošku strach. Takže pustia sa do tejto myšlienky, preskúmajú, aké sú tam medzery a členské štáty, ktoré napísali Európskej komisii a povedali, že potrebné riešiť túto problematiku, konkrétne dánska spoločnosť, tá skupina e, Dánska, ktorá je veľmi aktívna, pretože Dánsko vydalo správu o sociálnom dumpingu v leteckej spoločnosti e, Čiže trvalo to dlhšie a prvýkrát som nehovoril tak veľmi dlho, takže teraz som si zobral trošku viac času. Dúfam, že som odpovedal na všetky otázky. Máme teda nariadenie, to základné nariadenie, áno, ale potrebné viem si predstaviť určité zmeny toho základného nariadenia, aby sa zabranilo zneužívaniu letecké spoločnosti, ako som povedal. Nechcú niečo, čo bude strašne zložité a nepochopiteľné. E, je potrebné im navrhnúť niečo jednoduché. Ďakujem. E, Madame Elizabeth. Pani Elizabeta Ciccio, prosím, máte slovo. Ehm, vorrei parlare in italiano. Ja budem hovoriť po taliansky. Odznelo veľmi veľa otázok, ale ja sa teraz sústredím len na kabinový personál, na lietajúci personál. Na slajdoch ETF ste videli niekoľko riešení, ktoré my si vieme predstaviť ako fungujúce do budúcnosti a teraz len na úrovni sociálneho dialogu sme o, toho, o tom doteraz hovorili, samozrejme, že ide len o začiatok. Samozrejme si myslíme, že treba s parlamentom a s komisiom jo viesť výmenu názorov, aby sa nám takýmto spôsobom podarilo nachádzať a uskutočňovať riešenie. K základnému problému kabinového personálu a k outsourcingu týchto pracovníkov. My tu vidíme veľký problém a síce s kvalitou vzdelávania, školenia, ak sa to deje mimo EÚ, pretože na to neexistuje vo predstanovený štandard. Nevieme, ako sa mimo EÚ letecký personál školí a vzdeláva. Európsky letecký personál by možno mohol byť dokonca jedného dňa nahradený mimo európskymi pracovníkmi, tak ako sa to stalo v námornej doprave mnohí pracovníci, ktorí sú na palube, nie sú z EÚ. Ak by sa tak postupovalo v leteckej doprave, by to spôsobilo veľké problémy s bezpečnosťou. A teraz k trendom v rámci atypických spôsobov zamestnávania za toto neexistujú sankcie alebo pokuty voči aerolinkám, ktoré používajú takéto modely, ktoré možno nie sú legálne. Tam, kde národné orgány zodpovedné pre leteckú dopravu by to mohli použiť voči aerolinkám, tak tam by to bolo na mieste. Tu sa objavila aj otázka od jedného z poslancov týkajúca sa, sa tehotných zamestnankyň. Je to často diskutovaný problém, aj my si myslíme, že je nebezpečné, aby letušky tehotné pracovali na palube. Nejde iba o bežnú prácu, respektíve o prácu, kde sedíte za kancelárským stolom. V našom prípade ide o prácu, kedy letušky musia byť okamžite na mieste v krízových situáciách. Ak si predstavíme, že by toto mala zažívať tehotná letuška, ktorá asi nemôže reagovať rýchlo a primerane, Napríklad, ak treba len otvoriť dvere, toto celkom určite má vplyv na letovú bezpečnosť a ak letecký personál má um, fungovať až do úplného vyčerpania, tak ako to robia anglosaské aerolinky, tak je to zodpovednosť, ktorú musia riešiť aj e, všetky európske krajiny. Ďakujem, pán Horn. Ďakujem, ja sa pokúsim zhrnúť niekoľko otázok, niektoré sa týkali ILO a jej úlohe um, v súvislosti so svetovou ekonomikou a priemyslom. Áno, odpovedou je, áno, e, je tam úloha pre ILO, bolo by skvelé, keby sme mali k dispozícii podobný dohovor ako v námornej doprave, ale toto e, si vyžaduje dlhý proces, pretože by sa museli zapojiť vlády, zamestnanci a zamestnávateľia. A čo sa týka vlád, tak to bolo v minulosti dosť náročné, aby sa tam našla spoločná pozícia stratégia. Čiže kto by to mal naštartovať? Kto by mal byť tým vzorom? Ja myslím, že Európa. Nemyslím si, že by bolo zmysluplné žiadať od iných e, globálnych hráčov, aby e, tak urobili, pretože my musíme mať harmonizovaný právny systém a máme tu inštitúcie, ktoré môžu e, sa zaktivizovať. Ako to urobíme? Jedna z otázok, to prezentovala, čiže DG Move. Tu máme zapojené na jednej strane a možno s našimi kompetenciami DG Employment na strane druhej. ja predpokladám, že sa musíte pozrieť na to, kto nám tam ešte zostal, pretože e, komision, komisári a ich personál nám e, musia stať po boku a taktiež Európsky parlament by mal vytvoriť tlak pretože ide o demokraticky volených zástupcov a práve na to sme tu všetci. A teraz, ako reálne môžeme zlepšiť fungovanie európskeho systému? Nemôžeme zlepšiť to, e, čo e, sa s nimi deje, avšak mnohé problémy, ktoré sme tu prediskutovali, napríklad téma trvalého bydliska alebo registrácie firmy, potom fiktívnych osob zamestnaných ako SZČO. Toto sú spoločné témy, ktoré majú jeden prvok výberu, ale iba fiktívneho výberu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľia budú tvrdiť, že vaše trvalé bydlisko je tam a tam. Vy ste naozaj začal, ale v skutočnosti nie ste je veľmi jednoduché zistiť, odkiaľ ten zamestnanec nastupuje do práce a kde sa reálne odohráva prevádzka aerolíniek. Nám až tak e, nezaujíma, neurčujeme, kam budete e, smerovať a kam budete lietať, ale odkiaľ to je dôležité. Musíme sa pozrieť na situáciu so zamestnávaním a vytvoriť jasné kritéria a nemali by sme nechať e, to dôležité rozhodovanie na niekoho, kto sedí za zeleným stolom v kancelárii. Máme jasné kritéria. Možno by sme mohli dovoliť firmám, aby robili to, čo chcú, ale vytvoriť taký právny rámec e, a tak narábať s pravidlami zdravého sedliackého rozumu, aby všetko bolo v poriadku. Ak sa tak stane, tak potom budeme musieť e, vytvoriť aj štandardné úpravy a štandardný prístup k zamestnancom, čiže toto všetko by malo fungovať v rámci EÚ. Potrebujeme vytvoriť štandardy sociálnej ochrany, čo sa týka e, e, sociálneho poistenia, ubytovania, a treba posúdiť to pravidlo eh, home base, čiže sídla firmy alebo trvalého bydliska personálu. Ja myslím, že by to bolo schopné riešenie. Myslím, že teraz ma eh, to potom privádza eh, k ďalším odpovediam, ak by sme mali vybrať tri veci do balíčka v rámci leteckej dopravy, ktoré by boli najdôležitejšie. Ja trošku budem podvádzať a vyberiem len jednu vec z tých troch, pretože um, parlament uh, sa na to tiež zameral a síce pay to fly, čiže platba za let a um, kontrakt s nulovým počtom hodín. Ja myslím, že verejnosť e, od nás očakáva určité uistenia. Ja vám žiadne uistenie dať nemôžem, pretože toto je absolútne e, hrozné, nereálne v leteckej doprave a situácia sa zo včera na zajtra, e, na zajtra môže ešte o mnoho zhoršiť. Čiže ja vás môžem uistiť iba vtedy, že sa to zlepší, ak takéto niečo zakážete a bude to fungovať v budúcnosti inak. Potrebujeme napríklad istý um, e, spôsob, istú formu učňovských zmluv a potom ďalšieho odborného kvalitného vzdelávania a ďalší bod, ktorý použijem zo slajdov, ktoré ste už videli, pravidlo domácej základne. A ja e, si myslím, že by sme toto pravidlo malo, mali e, brať za základ, keď budeme posudzovať pracovné kritériá. Toto sa týka spoločnosti, ktoré by chceli používať pracovníkov e, z tretich krajín mimo EÚ. Ak by sme mali na toto jasné pravidlá, tak by e, to určite stiažilo aj aerolinkám situácie v tom, aby si nevyberali e, tie najjednoduchšie, najľahšie pravidlá v rôznych krajinách. E, dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Ďakujem. Uh, thank you. Uh, Peter, uh, Ďakujem pekne, profesor Tambu. Takže len zo pár vecí, pokúsim sa zoskúpiť viaceré z nich. Bola tu otázka alebo diskusia o napätí medzi spotrebiteľom, zamestnávateľom, DGM, DG Employment. Myslím si, že základná vec, ktorú musíme pochopiť, je to, ako sa trh vyvíja. Keď začali nízko rozpočtové letecké spoločnosti, začali ako alternatíva k, k riadným lietali na iné letiska, e, často lietali v tých menej výhodných časoch, e, nemali dobre zabezpečenú prepravu, pozemnú prepravu pre cestujúcich, čiže v podstate to bola alternatíva k riadnym leteckým spoločnosťam. Teraz sa rozrastli a viac a priamejšie konkurujú k veľkým leteckým spoločnosťam. Nízkorozpočtové letecké spoločnosti sa zameriavajú na hlavné letiska, čiže je tu naozaj priamejšia konkurencia. E, pre spotrebiteľov je potrebné vedieť, aby mali informácie o produktoch a o tom, čo si kupujú. Keď ľudia nevedia, aké sú tie podmienky, tak môžete si po, kľudne povedať, že priemerní ľudia, obyčajní ľudia netušia, za akých eh, podmienok pracuje personál na týchto letiskách. Eh, mám priateľa, ktorý e, nejazdí dobre na aute, rád mu požičiam auto, alebo sadnem si vedľa neho, ak ma má odviezť niekde len po meste, ale nesadnem si vedľa neho, ak ma má zobrať niekde po diálnici. Takže chcem, aby ľudia si takto mohli vyberať aj inak. Ja sa rozhodnem, že kúpujem ako spotrebiteľ e, fair trade potraviny, to znamená z, korektnej, z korektného obchodného reťazca. Môžem si vybrať. Ide o to, aby spotrebitelia mali možnosť výberu na základe informácií ohľadom toho, čo sa dá spraviť a odkiaľ začať, z ktorého konca. Hovorilo sa tu o právach odborov. Myslím, že to je veľmi dôležité, pretože je tu zásadný rozdiel, veľký rozdiel medzi spoločnosti ako napríklad EasyJet, ktoré uznáva, uznáva odbory a má zmluvy podľa štátov, to znamená e, niekto, kto je Nemec, je zamestnaný v Nemecku na nemeckú zmluvu a niekto v inej krajine zase podľa zmluv v tej krajine. Je to iné ako Rainer. Uh, e, ILO uh, hovorilo o tom, že v Írsku sa musia uplatňovať uh, v podstate práva únie eh, a eh, prislúbil, že napraví situáciu. Čiže to sú zásadné veci. A otázky, ktoré vznikli napríklad v Dánsku, upozorňujú na tento problém, že ak pracovník môže byť patrične zastúpený, je to veľmi dôležitý prvý krok v celom procese. A myslím, že je to takisto dôležitá otázka ohľadom konkrétneho typu dopravy. Ľudia hovorujú, že podobné problémy existujú v cestnej doprave, v námornej doprave. My máme sektor dopravy, kedy je kapitál vysokomobilný, aj ľudia môžu byť vysokomobilní a to nás odlišuje od iných sektorov a to znamená, že je potrebné zvažovať špecifické pravidlá, špecifickú reglementáciu pre sektor dopravy. A ako ľudia hovorili, sú inštitúcie, sú organizácie, ktoré môžu reglementovať tieto veci a veľmi často ide o to, aby sa zabezpečilo efektívne uplatňovanie v praxi existujúcich pravidel. Sú tu však veci, ktoré sa týkajú toho, ako zabezpečiť dodržiavanie pravidel, pretože niekedy štáty sami si zvolia e, ísť do tohto, potom sa letecké spoločnosti rozhodnú presťahovať niekde inde. Čiže myslím si, že tu je jednoznačná potreba celoeurópskej reglementácie a presadzovania, uplatňovania týchto celoeurópskych predpisov pre všetkých takých oblastiach, ako je doprava. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Gilis a pani Balke. Ďakujem pekne. Podobne ako John, ja si myslím, že nie je potrebné a nie je tu ani miesto na uisťovanie. Pred prezentáciou som jednému z vás povedal, že po našej prezentácii už nikdy budete lietať takisto ako predtým a myslím si, že sa to tu jasne ukázalo. E, odvolávka na námorný sektor, e, chcem to zdôrazniť. Prečo? Je to v správe, nemáme čas ale keď námorný sektor nebol liberalizovaný, Hneď po druhej svetovej vojne Spojené štáty mali najväčšie obchodné námorné mm, flotily a po liberalizácii sa to úplne zničilo. Je to problém možno áno, ale nezabúdajme, že námorný sektor odvtedy riešil mnohé bezpečnostné otázky, predovšetkým čo sa týka e, podmienok e, pracovníkov, e, tzv. lacných vlajok, e, pracovných podmienok. E, neexistujú iba teda tie tzv. lacné vlajky, ale celé lacné posádky, že ľudia hľadajú nielen tú najlacnejšiu posádku v Európe, ale vo svete, pretože to nie je len európsky problém, je to globálny problém. Posledný vývoj žiaľ poukázal na to, že je veľmi dôležitý princíp štyroch očí Naši respondenti, 44% respondentov prískumu povedalo, že štatút, e, spôsob zamestnania kolegov ovplyvňuje ich ochotu e, prijať rozhodnutia, ktoré súvisia s bezpečnosťou. To nemôžeme prehliadať. Keďže sa nejedná iba o európsky problém, ale o globálny problém, ľudia väčšinou sa pozerajú napríklad na ILO a iné organizácie. Je tu potreba medzinárodného prístupu, to je jasné. Myslím si, že Európa musí byť lídrom v tejto veci a nesmieme zabúdať ani na to, že ak zavedieme nové pravidlá, tie pravidlá musia byť uplatniteľné, presaditeľné. Nikto nemá žiadny prospech z voluntaristických pravidiel, ktoré sa nedajú v praxi presadiť. Také pravidla nič nezmenia. Integrovaný prístup, o ktorom som hovoril, je multidisciplinárny a zapája všetky úrovne, ktorých sa to týka. To znamená podľa možností tú medzinárodnú úroveň, minimálne všetky európske úrovne, ktorých sa to týka a zároveň to znamená aj to, že je potrebné aby sociálne aspekty, eh, eh, eh, ľudia, ktorí majú na starosť sociálne otázky, ľudia, ktorí majú na starosť dopravu, hovorili spolu aké sú pravidlá e, domovskej základne, ak prekopirujete tento pojem, ktorý je jasne určený pre nariadenie o bezpečnosti a dáte ich do nariadenia o sociálnom zabezpečení, tak budete mať problém. Problém, pretože jednoducho pojmy nie sú jednoznačne zadefinované. A teda nemôžu, nie sú presaditeľné, nie sú uplatniteľné. A problém bezpečnosti sa týka aj problému zodpovednosti. Tak ako povedal Emanuel, eh, pri tých subdodávateľských reťazcoch, kto poniesie zodpovednosť v prípade havárií, v prípade újmy, škody napríklad? Kto bude uznávaný ako prevádzkovateľ? A prevádzkovateľ je dôležitý pojem, keď sa majú zadefinovať pravidlo eh, domácej základne Takže je potrebné zdôrazniť tri veci. Uplatniteľná legislatíva neobstojí v budúcnosti. Ak sa pozrieme na to, čo sa udie, ak chceme vedieť, čo sa udie v leteckej doprave, pozrite sa na to, čo sa udialo v námornej doprave. To sa deje teraz. E, takzvané lacné posádky už sú vyhľadávané mimo EÚ. Majú domovskú základňu mimo EÚ. Toto je potrebné riešiť. Po druhé, otázky pracovnoprávne. Myslím si, že systémy plat, plat za let sa musia zakázať, ale nezabúdajme, že existujú, pretože existuje pre ne trh. Túto otázku je potrebné riešiť. Jednoducho ľudia sú ochotní ísť do systému, dostanem zaplatené za mm, odlietané lety. Dôsledok dôsledky potom z toho nutne vyplývajú. Predovšetkým e, vzhľadom na to, že ľudia sú v zlej situácii a tu sa vrátim k ochote pilotov príjmať či nepríjmať rozhodnutia o bezpečnosti, keď sú v ťažkej situácii. Takže multidisciplinárny prístup, jednak čo sa týka revízie právneho rámca, ale aj čo sa týka vymáhania, uplatňovania predpisov. A všetky príslušné orgány a všetky zainteresované strany by mali na tom spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým za vaše vystúpenia. Som rada, že ste sa mohli zúčastniť tohto vypočutia a zodpovedať na všetky otázky. A určite sa ešte stretneme, budeme sledovať a budeme aj konať na základe týchto skúseností, alebo teda informácií, pardon, pretože už celé roky riešime otázky dopravy z pohľadu výboru zamestnanosti. A hovorili sme skôr o cestnej doprave a o tzv. kabotáži. A keď komisia požiadala univerzitu v Chente preskúmať napríklad pracovné podmienky pilotov. My tiež sme sa pustili do ďalších častí dopravného sektora a zisťovali sme problémy, aké teraz existujú v rôznych typoch dopravy. Teraz tlačíme komisiu na to, aby konala znova, aby spravila viac. Komisia bude mať neskôr vypočutie, možno sa zúčastníte aj toho. A naše názory sú také, že je potrebné zabezpečiť zmeny. Zmeny, ktoré budú znamenať jednoducho rozdiel vzhľadom na všetky fakty, ktoré sme teraz dostali a ktoré dostávame od rôznych ľudí zo sektora letectva. Takže ďakujem, že ste prišli medzi nás a že ste prispeli do tejto diskusie a určite sa ešte uvidíme. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k bodu 14 nášho programu. Zdrovo efekt efektív, e, zdrojová efektívnosť, presun k obehovému hospodárstvu. Máme tu 67 pozmenujúcich návrhov k návrhu stanoviska. Je to e, správa z iniciatívy výboru Envy o e, zdrojovej efektívnosti. Dostáva slovo pani spravodajkyňa. Pani Edegin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som sa chcela poďakovať kolegom za predložené pozmenujúce návrhy, hovorí pani Belgin. Begin, pardon. Uh, som veľmi rada, že ľudia viac menej rozmýšľajú podobne ako ja, takže pokúsim sa zohľadniť väčšinu pozmenujúcich návrhov. Dúfam, že naša správa povedie Európsku komisiu k tomu, aby predložila ambiciózny návrh do konca roku 2015, uh, e, podobne ako ten, ktorý bol teraz stiahnutý. Vieme, že tento problém e, v podstate e, tlačí mnohé krajiny a zráža ich na kolena vzhľadom na hospodárskú krízu, hľadajú spôsob, ako vytvoriť nové pracovné miesta, snažia sa e, e v podstate riešiť nielen otázku priemyslu, ale aj spotrebiteľov. Chcú e, robiť osvetu, aby prevladol model, ktorý bude efektívnejší a udržateľný E, takisto sú tu regióny, ktoré musia riešiť otázky globalizácie, pre všetkým tie regióny, ktoré trpia dôsledkami globalizácie, je potrebné žiadať komisiu, aby aktívne, proaktívne podporovala prechodné obdobie cez investície, e, odstraňovanie daní z obnoviteľných zdrojov, diferencovaná daň DPH, likvidácia odpadu, Ehm, všetky tieto veci je potrebné riešiť, pretože ak nie, tak budeme v podstate vyhadzovať a nebudeme efektívne využívať zdroje. Ehm, komisia musí pripraviť aj návrhy v oblasti záruk, v oblasti verejného obstarávania, Takisto sa rieši otázka udržateľnej výroby a obehového hospodárstva. To nebude krátkodobý proces, ale len cez konkrétne opatrenia môžeme dosiahnuť výsledky a dúfam, že sa posunieme od slov k činom. E, sekretariat zaslal všetkým kolegom aj tieňovým spravodajcom kompromisné pozmenujúce návrhy. Dúfam, že všetci k ním pristúpite s dobrou vôľou a dokážeme spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Labrie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len veľmi stručne. Ja by som sa chcel pre všetkým poďakovať pani Bigin spravodajkyni aj všetkým tieňovým spravodajcom aj všetkým kolegom, ktorí spolupracujú na tomto texte a chcel by som sa uh, pridať e, a poďakovať radcom politických skupín za ich podporu. Často na nich zabudáme, zabudáme ich pochváliť. Väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, sú zaujímavé a viac menej zodpovedajú politické línii, ktoré obhavuje PPS. Je potrebné tam spraviť predsa určité úpravy, aby sme sa vedeli dohodnúť navzájom. Ale ja by som chcel upozorniť na uh, môj, sep, moju skepsu k bodom 1.8. V tom prvom bode myslím si, že by sme mohli nájsť konsenzus, čo sa týka samotného obsahu. Súhlasíme s tým, že by bola škoda, že je škoda, že komisia stiahla pôvodne iniciatívny balík e, o obehovom hospodárstvu, ale zároveň sa zaviazala do konca roka predložiť nový návrh, to podporujeme tu by sme mali nájsť správne slova, aby sme pozitívne a konštruktívne k tomu pristupovali a ne začínali, v podstate nepúšťali sa do silového súboja s komisiou, pretože tu nemáme žiadnu záruku. Komisia má veľmi presný harmonogram. E, čo sa týka bodu 8, áno, určite by sme sa mali vyhnúť tomu, aby uh, a pozbudzovať by sme mali členské štáty pre vytvorenie obehového hospodárstva, ale nemali by sme, mali by sme dať pozor, aby ten uh, prístup nebol príliš obmedzujúci. Musí to byť hospodárske, sociálne, environmentálne a nemá to byť iba ďalšia úroveň, ktorá zaťažuje viac členským štátom. Už, uh, členské štáty, už teraz členské štáty majú čo robiť, aby zvládli zníženie štátneho dlhu a deficitu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Serikiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και εμείς ως πρέπει να Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj my za skupinu GUE môžeme povedať, že súhlasíme s mnohými pozmeňovacími návrhmi. To mm, naozaj e, sa oberá smerom ochrany pracujúcich, ale taktiež ich bezpečnosti. V pozmeňovacích návrhoch sú aj také, ktoré podporujeme, ale boli by sme radi, keby došlo ku kompromisným pozmeňovacím návrhom v súvislosti s verejnými investíciami, s udržateľnou ekonomikou. Toto všetko podporujeme, ale nemôžeme podporiť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú presunu zdaňovania na spotrebiteľov. To rozhodne nie je v súlade s našim presvedčením. A preto sme tiež predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré sú proti. Isté, že je dôležité chrániť životné prostredie, ale musíme zachovať aj pracovné miesta a preto je mimoriadne dôležité, aby boli k dispozícii udržateľné, dôstojné a bezpečné pracovné miesta a už teraz môžeme e, vyjadriť našu ochotu e, pracovať so spravodajkyňou na kompromisných pozmeňovacích návrhoch. My sme k dispozícii spravodajkyni pre ďalšiu prácu. Chceme sa aj poďakovať za doterajšiu prácu a rozhodne sme ochotní si spolupracovať aj naďalej. Ďakujem. Ďakujeme. Čo sa týka časového plánu, tento je nasledovný. Hlasovanie vo výbore pre zamestnanosť prebehne 28. mája. Hlasovanie o výbore NV prebehne 16. až 17. júna a hlasovanie v pléne prebehne v júli. Ďalej, bod 15 na programe sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti. Týka sa to zváženia návrhu správy z vlastnej iniciatívy, teda preskúmanie návrhu správy. Spravodajkyňou je pani eh, Lope Fontane. Nech sa páči, máte slovo. Senora prezidenta, hoj efektivamente se presenta este proyecto. Ďakujem. Dnes predkladáme tento návrh, ktorý sa týka sociálneho podnikania, sociálnych inovácií v boji proti nezamestnanosti. Ide o veľmi e, významnú tému. Sociálna ekonomika poskytuje zamestnanie zhruba 40 tisícom ľudí a taktiež je významné percento pracovných miest je v tejto oblasti. Keď sa pozrieme na štatistiky, je to veľmi významný sektor a je tam veľký potenciál rastu do budúcna. Teda je dôležité, aby Európsky parlament e, sa k tejto téme vyjadril. Ako som v procese, keď som pracovala na tejto správe, brala som do úvahy odporúčania mnohých asociácií, mnohých eh, aktérov tohto sektora. Dúfam, že ich eh, hlavné myšlienky sa podarilo zapracovať do správy a že je to tam aj zretelné. Sme obmedzení z hľadiska počtu strán, teda nemôžeme tam vždy uvieť všetko, čo by sme chceli ale domnievam sa, že s príspevkami kolegov poslancov, uteňových spravodajcov sa nám podarí zlepšiť tento text. Lehota je stanovená 21. mája na poludne. A ja sa chystám predložiť pozmeňovacie návrhy na zlepšenie textu a taktiež niekoľko návrhov na nápravu a opravu v texte. Myslím, že je dôležité rozlišovať medzi sociálnou ekonomikou, respektíve sociálnymi podnikmi a tradičnými podnikmi. Cieľom sociálnych podnikov je pôsobiť v sociálnej oblasti, vytvoriť nejaký sociálny dopad, napríklad vytvoriť zamestnanosť, vytvoriť pracovné miesta, poskytnúť službu členom alebo vytvoriť pozitívny dopad na spoločnosť teda zachádza to o niečo ďalej ako tradičné firmy. Nede tu len o eh, maximalizáciu zisku, čo je hlavným cieľom bežných podnikov. Teda je dôležité toto si uzrejmiť. Sú tu firmy, eh, ktoré majú eh, spoločenskú zodpovednosť a držia sa jej, ale aj keď je to chvalihodné, nie je to e, to isté, aj oni majú sociálny dopad na spoločnosť, ale nie je to ich hlavný cieľ. Ich hlavný cieľ je zisk. E, čo sa týka sociálnych inovácií, aj toto je súčasťou názvu tejto správy. Pokúsili sme sa to zadefinovať v úvodnom ustanovení F, ale myslím, že by bolo užitočné získať informácie o spravodajcov aj o tejto definícii. Ďalej po druhé, E, sociálna ekonomika má taktiež vplyv na plnenie cieľov stratégie EU 2020, najmä v oblasti znižovania chudoby a podpory zamestnanosti. Okrem toho, keďže tieto firmy sa sústredujú nielen na maximalizáciu zisku, tieto sociálne podniky majú dlhodobú stratégiu, teda služby a výrobky, ktoré ponúkajú, by mali byť konkurencieschopné aj dlhodobo. Teda podnikanie je v jadre celého tohto podniku. Mohla by som uviezť pozitívne príklady zo Španielska. Tam e, sú veľké problémy s nezamestnanosťou. E, kríza spôsobuje, že mnoho firiem bankrotuje mnoho sociálnych podnikov v Španielsku. Nielen lepšie odolalo kríze, ale od roku 2008 vzniklo 170 tisíc nových pracovných miest a 25 tisíc podnikov, teda um, to je výrazný narast v sektore sociálnej ekonomiky. Ďalej sú tu aj ďalšie aspekty, ktoré sa budú musieť zlepšiť, tak aby sociálne podniky dokázali naplno využiť svoj potenciál. Sú tu bežné problémy, ktorým čelia aj tradičné podniky, ale okrem toho e, v sociálnych podnikoch sú aj rôzne špecifické e, problémy. E, je tu trošku nesprávne vnímanie ale v skutočnosti tieto sociálne podniky čelia um, um, znevýhodeniu z hľadiska postavenia voči konkurencii, teda musíme zjednodušovať pravidlá, na základe ktorých fungujú, musíme um, zlepšovať podmienky, zjednodušovať podmienky, taktiež musíme um, podporovať výmenu najlepších postupov, um, informácií, ako aj možnosť rastu týchto podnikov. Kľúčové body mojej správy sa týkajú však financovania Podniky v sociálnej eh, ekonomike majú eh, viac problémov ako bežné podniky. Musíme eh, sa pozrieť na niečo viac ako len na, na bežné financovanie. Musíme zvážiť aj mikrofinancovanie, mikropôžičky, už sme o tom hovorili dnes do poludnia, ale aj v tomto kontexte to podľa mňa treba spomenúť ďalej Európsky fond pre strategické investície by tiež mal pamätať aj na tento sektor. A ešte na záver, pani predsedajúca, chcem spomenúť e, vzdelávanie. Pokračujúce vzdelávanie totiž je kľúčové, pretože kvalifikovaní pracovníci ehm, sú základom. E, toto školenie musí prebiehať e, aj s ohľadom na budúcnosť Chceme, aby mladí ľudia vnímali vzdelávanie v týchto sociálnych dimenziách pozitívne. Toto pomôže e, sociálnej ekonomike, e, aby bola odolnejšia do budúcna. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz e, Brando Benefaj za SAD. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem zablahoželať spravodajkyni k jej návrhu správy. Súhlasím e, s väčšinou obsahu správy a taktiež sa mi páči, ako autorka sformulovala veľmi rád e, a obohatím túto správu aj v mene našej skupiny. E, na úvod niekoľko všeobecných poznámok chcem oceniť, že tento dokument nám poskytuje všeobecné hodnotenie závažnosti krízy v Európe. Vieme, aké závažné dopady mala na úroveň chudoby, sociálneho vylúčenia, zamestnanosť v Európe najmä e, čo sa týka nezamestnanosti mladých. Vidíme, e, že dochádza k zmenám na národnej úrovni a európskej úrovni. Musíme e, dosiahnuť výraznejší zásah do celého sektora sociálnej ekonomiky. To má totiž zásadný vplyv na celú situáciu zamestnanosti v EÚ. Sociálna ekonomika sa totiž netýka len riadenia podniku, ale týka sa aj základných hodnôt, napríklad inkluzívnosti, udržateľného rozvoja a tak ďalej. Toto sa možno trochu vzdialuje od maximalizácie eh, zisku, pretože to sme skôr eh, zaznamenali v minulosti. Ak by sa to zmenilo, podľa mňa by to bolo pozitívne. Musíme sa však pozrieť na to, aké sú osvedčené postupy v tomto sektore. Toto by sa podľa mňa malo správe spomenúť. Mohlo by to nám to pomôcť eh, splniť naše ciele ďalej sociálne podniky majú tiež schopnosť vytvárať pracovné miesta, teda tieto podniky majú tiež možnosť um, zabezpečiť aj e, zisky v sociálnom sektore. Chcem sa ešte opýtať e, na jeden konkrétny odsek, asi c 17. Tu sa uvádza, že Európska komisia by mala využiť maximálnu flexibilitu v uplatňovaní európskych pravidiel čo sa týka štátnej pomoci sociálnym podnikom. Toto je e, všeobecné tvrdenie, alebo sa odvoláte na nejaký konkrétny prípad, keď e, pravidla členského štátu spôsobili problém v e, konkrétnej firme. Ak áno, chcel by som sa oboznámiť s podrobnosťami. Ďakujeme pekne, pani Harkin. Ďakujem. Ospravedlňujem sa sa spravodajkyni za to, že som prišla niečo neskôr, ale Prečítala som si pozorne jej správu a súhlasím e, s jej všeobecným smerovaním, najmä súhlasím s tým, že hlavným cieľom sociálneho podniku je dosiahnuť pozitívny sociálny e, vplyv a nie sústrediť sa len na zisk. Toto sa uvádza aj v nariadení z roku 2013 o e, zriadení Európskeho fondu sociálneho podnikania. A taktiež súhlasím s vami v tom, že tam, kde existujú silné miestne a regionálne korene, tam sa môžu e, výrazne e, prejaviť pozitívne aspekty sociálnej e, aj územnej súdržnosti. Ešte niekoľko poznámok. Bola by som rada, keby sa v správe objavila myšlienka, že z kultúrneho hľadiska niektoré vnímania podnikanie sú trošku odrádzajúce. Je tu e, stigma zlyhania, e, je tu strach z rizika. Ale práve tí, ktorí sa neboja e, ísť do rizika, práve tí inovujú, tí prinášajú niečo nové, nové inovatívne riešenia aj v sociálnej oblasti. Teda myslím si, že musíme zdôrazniť aj vzdelávanie vlasti podnikania. Ja som si prečítala niektoré pozmeňovacie návrhy. Ja si myslím, že e, vzdelávanie by malo byť súčasťou tohto procesu, či už ide o to, že študenti sa budú zúčastňovať rôznej projektovej práce, že si budú vytvárať svoje mini podniky, e, študenti by sa mohli zúčastňovať rôznych podujatí, ktoré podporia ich inovatívne zmýšľanie. Nemalo by to byť hlavným cieľom vzdelávania, ale rozhodne by mali súčasťou vzdelávania. Podľa mňa to je dôležité. A ďalej keď e, si ľudia pomyslia na podnikanie, hneď im napadne e, Bill Gates alebo rôzni iní bilionári, ale nie všetko podnikanie sa zameriava len na zisk. A mnoho podnikateľov a čoraz viac podnikateľov e, kombinuje aj sociálne, aj podnikateľské dimenzie vo svojej činnosti. Myslím, že toto by sa malo tiež aktívne podporovať. Aj toto by sa mohlo stať súčasťou eh, tohto aspektu vzdelávania, pretože mnoho mladých ľudí eh, podľa mňa eh, by práve vnímalo toto ako atraktívne. Ešte jedna otázka, ak dovolíte. V bodoch 10 a 11 spravodajkynia hovorí o smernici o verejnom obstarávaní a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sociálne aspekty a tak ďalej Eh, aby boli obsiahnuté v procesoch verejného obstarávania. Ja sa chcem opýtať spravodajkyne, keďže celkom presne nepoznám túto smernicu aj podrobnosti. Vyzýva členské štáty, aby zahrnuli sociálne doložky a kritériá v procesoch verejného obstarávania. Viem, že smernica o verejnom obstarávaní by to umožnila. Chcem sa opýtať, či Eh, je tomu tak, že členské štáty po väčšine to tak nerobia, alebo či niektoré členské štáty to ešte len zavádzajú, chcem, zavádzajú do praxe. Chcem sa opýtať, aká je teda realita. Eh, to mi napadlo, keď som si to čítala, keďže som len nedávno eh, dokončila svoje stanovisko k dohode TTIP. Chcem sa opýtať, ako by to fungovalo, ak teda dohodu vyrokujeme, ako by sme dokázali ochrániť toto, čo chceme zaviesť pre sociálne podniky v takýchto prípadoch. A ešte posledná vec, tu len opakujem, čo povedal eh, kolega zo skupiny socialistov, keď spravodajkyňa hovorí o flexibilite, čo sa týka štátnej pomoci pre sociálne podniky. Eh, viem, že je tu pravidlo de minimis, ale chcem sa opýtať, či okrem toho, ešte má spravodajky nejaké iné návrhy. Teda ešte raz srdečná vďaka. Máme pred sebou vynikajúci dokument eh, ako základe. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán Silkiotis. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr chcem zablahoželať eh, pani eh, Fontanie, spravodajkyni, k tomu, ako dobre pracovala pre nás ako skupinu GUE je dôležité podporovať sociálne podniky, ktoré majú e, významnú úlohu v spoločnosti v EÚ. Na Cypre je rozsiahle hnutie, e, ktoré sa sústreďuje na celoročné zhromažďovanie skúseností, teda na mnohoročné zhromažďovanie skúseností a Ukazuje sa, že niektoré iniciatívy nedokáže štát nahradiť. Štát by mal poskytnúť istú míru sociálnej ochrany, zabezpečiť pracovné miesta, podporovať integráciu a postarať sa o to, aby sa ľudia dostali na pracovný trh. Politika sa však e, často o tieto veci nestará. čo sa týka memoranda trojky, e, ďalej e, politiky úspor, toto v príslušných štátoch viedlo k sociálnemu vylúčovaniu, nezamestnanosti a tak ďalej. A viedlo to tiež k tomu, že mnohé priemyselné sektory a konkrétne podniky museli ukončiť svoju činnosť a tým sa pochovala akákoľvek nádej na e, spoločenský rozvoj v danom regióne. Myslím, že je dôležité e, urobiť teraz pozitívny krok, ale potrebujeme integratívne riešenia a tie môžu poskytnúť len vládne alebo verejné inštancie. Práve odtiaľ musia pochádzať investície. Štát musí investovať. Ďalej sociálne podniky, sociálne inovácie. Toto je veľmi všeobecne poňaté, podľa mňa to nie je dosť konkrétne a my preto predložíme pozmeňovacie návrhy, aby sme tento pojem e, trošku skonkretizovali. Ďakujeme. E, pani Karima Deli za zelených. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais euh, vraiment... Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať e, spravodajkyni za jej kvalitnú prácu Možno je to trošku prekvapivé, že táto správa pochádza e, z, zo skupiny EPP. Otázka sociálneho podnikania e, naozaj e, sa veľmi jasne a zretelne objavuje vo vašej správe. Možno vám trošku chýba celkový prehľad. Skupina zelených nehovorí o sociálnom podnikaní bez pojmu solidarity automaticky nejde len o nejakú drobnosť. Sociálna ekonomika založená na solidarite, to nie je len nejaký um, doplnok skutočnej ekonomiky, ale nie je to ani nejaký konkrétny sektor, ktorý by sa týkal len dvoch, troch konkrétnych činností. Sociálna ekonomika, ktorá vychádza zo solidarity, je modelom je založená na ľuďoch, na ich spolupráci. Teda ide tu o model, ktorý vytvára a šíri nové hodnoty. Dnešná ekonomika sa vyznačuje eh, veľmi tvrdou konkurenciou, sociálnym dumpingom. Všimli sme si to napokon aj v predchádzajúcom vypočutí. To má eh, negatívny vplyv na zamestnancov, e, na spotrebiteľov a e, spoločenská zodpovednosť firiem jednoducho nestačí na to, aby sa to vyvážilo. Teda ekonomika vychádzajúca zo sociálnych aspektov a solidarity, toto musí zmeniť e, celú túto kultúru tak, aby sa naša spoločnosť naozaj impregnovala týmito hodnotami. Je to dôležité v procese vytvárania pracovných miest, v boji proti nezamestnanosti. Musíme sa postarať o to, aby naše pracovné miesta boli udržateľnejšie, stabilnejšie a aby to neboli pracovné miesta, ktoré sa jednoducho môžu presunúť niekam inam. Takýto druh ekonomiky je dôležitý z hľadiska e, riadenia a správy a toho, ako hodnotíme našu ekonomiku. naše e, súčasné ukazovatele sú nedostatočné, jednoducho nezohľadňujú realitu aktuálnej situácie, nezohľadňujú potreby európskych občanov a takáto sociálna ekonomika založená na solidarite prekračuje rámec e, len rastu samotného. Vidíme, že sa takýto druh e, ekonomiky rozširuje a rozvíja. Hovoríte o tom, že tieto firmy musia mať možnosti financovania, ale musíme hovoriť v tomto výbore aj o daniach. Často hovoríme o rôznych mimoriadných daniach, o daňových úľavách pre malé stredné podniky. Ehm, podporujeme do istej miery tieto opatrenia, ale prečo nepomôcť aj týmto sociálnym podnikom? ktoré vychádzajú zo solidarity a pomáhajú občanom zlepšovať ich životy. Myslím, že aj otázka daní by sa mala objaviť v vašej správe. Konkrétne 160 tisíc e, družstiev v Európe, zhruba štvrtina e, pracujúcich v sociálnej ekonomike e, pracuje práve v týchto družstvách. Ja sa vo svojej správe vyjadrujem aj k mladým podnikateľom. Myslím si, že tieto družstvá by mali mať väčšie uznanie tak aby čoraz viac občanov eh, pracovalo v takýchto druhoch podnikov. Áno, hneď skončím. Čiže mladé podniky často neprežijú jeden rok, Potrebujeme e, podniky trvalo udržateľné, ako viete, zastupujem zelených. O 8 mesiacov sa odohrá konferencia na najvyššej úrovni v Paríži a spojenie medzi ekonomickou sférou a životným prostredím e, vo vašej správe nie je dostatočne zohľadnený toto je tá páka na vytváranie novej spoločnosti solidárnejšej a práve preto je nevyhnutne nutné, aby tieto ciele vo vašej správe boli zakotvené. Preto si myslím, že by sme sa mali opierať o dodržiavanie pravidiel sociálnej súdržnosti s ohľadom na životné prostredie. Ja predložím celý rad pozmaňovacích návrhov, aby som vašu správu zlepšila. Ďakujem, pani predsednička za týchto e, pár e, sekúnd navyše. Ďakujem. Laura tu nie je. Pekin, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Pani Fontanie to už povedala, že sociálne podnikanie je veľmi dôležité pre ďalší vývoj sociálnej ekonomiky v čase krízy. V tejto správe z vlastnej iniciatívy je to uvedené a ja by som rada vypichla niekoľko jednoduchých aspektov, ako napríklad daňové impulzy, ktoré by mali viesť k zníženiu ceny práce, a k sociálnemu podnikaniu, ktoré by sa malo podporovať aj v školách. Mal by to byť e, vyučovací predmet. A ide o sociálnu zodpovednosť firiem, k tradičné firmy si tu vytvárajú programy sociálnej zodpovednosti v rámci svojich komerčných programov, tak to tiež môže viesť k zníženiu nezamestnanosti, respektíve znevýhodnené skupiny obyvateľstva z toho môžu profitovať, respektíve tradičné podniky a nielen sociálne podniky by z toho mohli mať výhody. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Teraz odovzdávam slovo pani Fontanie. Ak chcete niečo doplniť, pretože odznelo niekoľko otázok, ak by ste prosím mohli odpovedať, prosím, teraz máte na to možnosť. Ďakujem, pani predsednička. Len stručne, pretože si myslím, že všetci sme videli, že musíme ešte ďalej diskutovať na to, aby sme výrazným spôsobom zlepšili túto správu. A okrem toho si myslím, že to bude zaujímavé, je to dôležitá, podstatná téma pre náš výbor. K tomu, čo povedal kolega z SAD, áno, súhlasím s ním, naozaj by sa tak dalo prispieť pozitívne. Keď ja som hovorila o bode 6, tak som to robila e, celkom všeobecne tých, ktorí sa so mnou stretli, vyjadrili určité špecifické pripomienky a povedali, že predovšetkým malé podniky v sociálnom systéme nemohli žiadať o subvencie, pretože mali príliš málo zamestnancov a aj ak boli sociálnym podnikom sa im to nepodarilo, práve preto potrebujeme vyššiu mieru flexibility, napríklad ak ide o sociálny podnik s 200 zamestnancami, napríklad príklad z Belgicka bol spomenutý, tak nemôžete žiadať o subvencie. Čiže ak e, boli v plnej miere sociálnymi podnikmi, nemali na túto subvenciu nárok. Pani Harkin, ja samozrejme Očakávam vaše pozmaňovacie návrhy, pretože budeme musieť o nich diskutovať. A čo sa týka sociálnych podnikov, myslím si, že sa dá k tomu hovoriť zo široka, pretože je to skôr komplikovaná téma a ja som nemyslela ani tak na to, ako by sme tento dohovor mohli ovplyvniť a kolegyni z politickej skupiny GUE by som rada povedala, čo sa týka definície toho, čo to je e, sociálny podnik. Ak by sme to mohli presnejšie definovať, tak by to bolo určite lepšie. A pani Dalie, ďakujem vám za prívetivé slova, ktoré ste mi adresovali, ale rada by som vám taktiež povedala, že solidarita nepanuje len v rámci ľavice, ale všade, pretože vám môžem dať príklady zo Zaragozy, z môjho mesta, o sociálnej ekonomike existuje mestská štvrť v Saragoze, kde funguje podnik, v ktorom pracujú miestni obyvateľia. Tento podnik vytvoril množstvo pracovných miest a ja som od predsedu tohto um, obyvateľského zväzu dostala list, a starostom um, bol člen uh, EPP. Tento um, Mm, podnik fungoval správne, čiže určite sa ne, neodohrávajú dobre príklady len v prostredí ľavice. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Pani Fontanie už spomenula, 21. maj je lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov, vyhodnotenie, posúdenie pozmeňovacích návrhov 5. júna a 15. júla by sa malo hlasovať. Bod 16 Znižovanie nerovnosti s osobitným zameraním na chudobu detí. Slovo odovzdávam pani Zuber, spravodajkyni. Ďakujem, pani predsedníčka. Chudoba detí je jedným z najhorších problémov, medzi rokmi 2008 a 2012 sa zvýšil počet detí, ktoré sú ohrozené chudobou. Zvýšil sa až o 1 milión detí, iba pol milióna detí pribudlo v rokoch 2011 a 2012, medzi 2008 a 2012 sa zvýšilo percento detí ohrozených chudobou z 26,5 na 28 percent. Čiže tento počet detí je v EÚ ohrozený, respektíve žije na hranici chudoby a ak si čítame správy e, z tejto oblasti, existujú množe, mno, rôzne medzinárodné grémia, ktoré píšu správy na túto tému a uvádzajú, že chudoba detí sa zvýšila najmä z dvoch dôvodov navyš, e, zvyšujú sa sociálne nerovnosti v rôznych krajinách a potom pracovná politika. Tam sú mnohé problémy, pretože všetci vieme, že sociálne práva sa zmenšili a taktiež sa znížili mzdy. A v niektorých krajinách je to tak, že trojka Eh, spôsobila zníženie sociálnej podpory pre rodiny. Napríklad v Portugalsku medzi rokmi 2010 až 2013 takmer 1 milión detí bolo postihnutých tým, že už neexistovala podpora pre rodiny. A medzi rokmi 2010 až 2012 e, tieto osoby nedostávali sociálne príspevky, príplatky. Nie je náhodou, že práve v tých krajinách, v severských krajinách, v Holandsku, v Rakúsku, v Slovinsku žije čo najmenej detí v chudobe, pretože majú veľmi vysoké príspevky pre rodiny, a veľkú podporu, najmä pri narodení dieťaťa a Portugalsko a Španielsko, tie krajiny, ktoré v tejto oblasti veľmi málo investujú, tak tam je percento detí žijúci v chudobe výrazne vyššie. UNICEF eh, uvádza, že eh, pomery v domácnostiach, najmä v oblasti Stredozemného mora, eh, vedú k tomu, že čoraz mnoho čoraz viac detí ohrozených životom v chudobe, je potrebné prijať politické opatrenia a tí, ktorí požadovali takéto opatrenia, sa vystavujú riziku, že detské práva budú pošliapané. Nesmieme zabúdať na to, že všetci, ktorí podpísali príslušné legislatívne akty a ak toto sú tie príčiny, tak si potom myslíme, že je potrebné aby sme sa venovali najmä príčinám. Pre, máme niekoľko odporúčaní, e, napísali sme ich do správy. Pre nedostatok času spomeniem len niektoré členské štáty musia um, zaviesť univerzálnu podporu ako základné právo. Na druhej strane je dôležité, aby komisia sa postarala o to, že na základe odporúčaní sa nebudú znižovať rozpočty súvisiace s touto témou v národných rozpočtoch. Poukazujem na oznámenie z roku 2013 Európskej komisie o práci detí. Tieto fakty treba zohľadniť. Komisia a Európsky parlament musia využiť príležitosť na to, aby v rámci polčasu viatročného finančného rámca prehodnotili pridelené vyčlenené prostriedky, aby podporili tie najcitlivejšie skupiny obyvateľstva, pretože deti musia byť prioritou kohéznych opatrení a my odporúčame ďalej, aby vo všetkých členských štátoch všetky deti mali zabezpečené primerané vzdelávanie a aby boli príslušní pedagógovia v dostatočnom počte k dispozícii. Je taktiež dôležitá podpora dopravy do školy a um, disponibilita vzdelávacích pomôcok a materiálov, prevencia a základná zdravotnícka starostlivosť, prístup k diagnostickým metódám musí byť zabezpečené, aby bola k dispozícii prenatálna a postnatálna starostlivosť najmä pre novorodencov a aby boli zabezpečení odborní lekári pre všetky deti. A taktiež sa zasadzujeme za to, aby sociálne práva pre deti boli posilnené, a to práve v oblasti sociálneho zabezpečenia, aby v tejto oblasti pracovali lepšie vyškolení pracovníci. Viete, že z priestorových dôvodov často nie je možné aby sme zapracovali viac odporúčania návrhov do dokumentu. Bohužiaľ bolo tomu tak aj v tomto prípade, ale my dúfame, že vaše pozmeňovacie návrhy by mohli snať vychytať nejaké chybičky v texte a dúfam, že tento návrh môže, dokáže vypracovať správu, v ktorej budú navrhnuté reálne riešenia, ktoré by mohli byť alternatívou voči tomu, čo viedlo k tejto dráme z EÚ. Pani Šedrova, prosím. Oui, merci la président. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Ja by som chcela sa poďakovať za vašu správu pretože zniženie nespravodlivosti a rozdiel, čo sa týka chudoby detí, to je veľmi dôležitá téma. A e, keďže som tu tieňovou spravodajkyňou k tejto správe, e, chudoba detí vedie k nerovnosti, takže ak chceme obmedziť nerovnosti, znamená to, že musíme obmedziť chudobu. Chudoba detí zodpovedá sociálnej situácii a chudobe ich rodín. To znamená, tá situácia závisí od kvalifikácie, od toho, či sú rodičia zamestnaní, aj od počtu detí v rodinách. To je takisto veľmi dôležitá, dôležitý aspekt. Takže ak chceme obmedziť chudobu detí, je potrebné sa zamerať predovšetkým na rodinné príjmy. Po druhé, na štátnu e, služby štátnej správy, pre všetkým na vzdelávanie. V správe sa hovorí o navýšení sociálnych dávok. Áno, aj to. Ale podľa mňa je potrebné skôr hovoriť o rodičoch, ktorí budú mať deti a ktorí pracujú a napriek tomu nezarábajú dosť. Alebo Takisto musíme hovoriť aj o tých rodičoch, ktorým hrozí nezamestnanosť a ktorí nevedia nájsť zamestnanie. Z tohto pohľadu podľa mňa sa tu nekladie dosť e, e, dôraz na tieto veci. Príliš sa tá správa zameriava na pomoc štátu. Ja skôr uznávam inkluzívny prístup. To znamená, že čo sa týka rodín, tu vidím cez riešenie sociál, ako riešenie sociálnu pomoc krátkodobú a sociálne opatrenia, ktoré budú zvýhodňovať e, rodičov s deťmi. Takisto opatrenia, e, ako uľahčiť rodičom prístup e, k trhu práce, o tom hovorí pani spravodajkyňa. Je potrebné viac sa zamerať na kvalitu a dostupnosť služieb štátnej správy, ako napríklad zdravotnícke služby, ale predovšetkým vzdelávanie, školstvo. Viem, že v bode 9, 10 a 11 e, sa o tom hovorí, no myslím si, že to nie je dostatočné. Podľa mňa je to nedostatočné v porovnaní s tým, aký význam má vzdelávanie ako determinujúci e, aspekt tzv. sociálnej mobility. To znamená, ak nechceme, aby sa chudoba opakovala z generácie na generáciu, musíme sa zamerať predovšetkým na kvalitu vzdelania detí. a takisto aj na odbornú prípravu a na získávanie zručnosti, aby, ktoré budú rozhodné pre budúcnosť detí. Čiže v tomto zmysle by som chcela obohatiť túto správu mojimi pozmeňujúcimi návrhmi a dúfam, že naša správa sa tým zlepší až dúfame, že našou správou zlepšíme celkové situáciu v tejto oblasti. Ďakujem. Jota Steinrock, prosím. Ponajprv by som sa rada poďakovala pani Zuber za veľmi dobrú správu. Je nám jasné, že obmedzenia vo formáte mm, spôsobili, že niektoré dôležité témy sa nedostali do správy a že máme možnosť na základe dobrej spolupráce a dobrých pozmeňovacích návrhov obohatiť túto správu. Chudoba detí práve v Európe je veľmi bolestivou témou a my by sme sa mali zamerať na všetky deti, ktorých rodičia majú prácu, ale aj na tých, ktorých rodičia nepracujú. Pretože e, sú aj rodičia, ktorí prácu majú, ale zarábajú tak málo, alebo si prácu hľadajú, um, že to môže deti ovplyvniť. Čiže uh, deti by sme nemali kategorizovať podľa toho, v akej situácii sú rodičia, mali, mali by sme ich nazerať všetky rovnako a na základe úspornej rozpočtovej politiky sa vytvoril tlak na národné rozpočty, ktoré potom zhoršili situáciu mnohých domácností a detí v Európe. Naša pani Blinkevičiute, tieňová spravodajkňa, ďakuje pani Zuber a máme ešte niekoľko pripomienok ktoré politická skupina SAD by rada prezentovala, pretože sa tu hovorilo už viackrát o tzv. child guarantee, detskej záruke alebo mládežníckej záruke ide o platformu, v rámci ktorej by sa mali prijať ďalšie opatrenia, aby sme bojovali proti chudobe detí v Európe. Pani Blinkevičiute je zajedno so spravodajkyňou v tom, že potrebujeme legislatívny základ na boj proti chudobe detí a odporúčanie komisie z roku 2013 s názvom Investície do detí v rámci obehového hospodárstva e, by sa malo viac zohľadniť. Toto odporúčanie je dobrým základom aj pre našu prácu a je potrebné to zviditeľniť. Pani Jute by bola rada, aby sa silnejšie zreflektoval problém nedostatočnej výživy, pretože aj dopady zlej výživy majú vplyv na ďalší priebeh a vývoj života detí a ľudí. Naša tieňová spravodajkňa okrem toho by bola rada, keby sa vzdelávanie v rámci boja proti chudoby detí viac zohľadnilo a rovnako aj rovnoprávny prístup k vzdelávacím systémom, aby deti z chudobnejších eh, sociálnych vrstiev mali rovnaký prístup k vzdelávaniu. Práve toto treba podchytiť v úplnom základe. Máme v niektorých eh, členských štátoch veľmi dobré príklady rodinných prídavkov, sociálnej pomoci. Tí rodičia, ktorí potrebujú väčšiu mieru pomoci než iní, by sa mali zohľadniť. Pani Blinkevičiute sa teší na dobrú spoluprácu a diskusia ukázala, že máme spoločné myšlienky a ciele, ktoré by sme radi premietli do tejto správy, o mnoho menej partajne politicky, um, skôr by sme sa mali zamerať. E, inak Žiana Žitňanská, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tak dovolte aj mne v prvom rade sa poďakovať pani spravodajkyni za túto správu. Tá téma mi je veľmi blízka. Myslím si, že je dôležité, aby sme jej venovali dostatok e, priestoru a času. Chcem povedať, že v tej správe je viacero veľmi dobrých a podnetných návrhov, ktoré rada podporím. Páči sa mi napríklad e, výzva na preventívne sociálne politiky obsiahnutá v článku 8. Áno, je veľký problém, ak je chudoba a život v chudobnom prostredí determinantom zverenia detí do ústavnej starostlivosti. Takýto podobný problém zažívame aj na Slovensku, napríklad e, keď sa zaraďujú deti do bežných škôl alebo špeciálnych škôl. Žiaľ veľakrát len to, že pochádzajú z, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z menej podnetného prostredia, spôsobuje, že sú zaradené do špeciálnych škôl a toto ich zaradenie má vlastne potom dosah na, na celkové ich vzdelanie a na ich uplatniteľnosť v neskoršom veku. Um, to, čo mi chýba trošku možno v tejto správe, a hovorili o tom aj moje predrečníčky, je naozaj ten dôraz na potrebu kvalitného inkluzívneho vzdelávania, na rovnaký prístup, um, možnosť rovnakého prístupu k vzdelávaniu a to, ako pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, uh, budem aj konkrétnejšia, by som rada tam videla spomenuté rómske deti, pretože je to veľká, najväčšia menšina uh, v Európe, a, ktorá bojuje uh, zápasy s chudobou ale takisto eh, sa to týka tento problém inkluzívneho vzdelávania a príležitostí rovných aj detí so zdravotným postihnutím. Čiže toto bude oblasť, na ktorú ja by som sa chcela sústrediť v rámci pozmenujúcich návrhov. Eh, to, čo ešte by som rada videla v tej správe, ja už som o tom hovorila pri prvej diskusii, je aj dôraz na fungujúce mimoškolské aktivity, pretože vieme, že aj deti, ktoré navštevujú bežné školy a teda majú možnosť dostať sa ku kvalitnému vzdelávaniu počas prázdnin v porovnaní s rovesníkmi, ktorí sú z rodín, kde sú na tom finančne lepšie, začnú po tých prázdninách teda zaostávať a, a bolo by veľmi dobré, keby existovali aj Um, štátom uh, podporované, garantované programy, ktoré by tieto deti počas prázdnin podchytili, aj teda počas mimoškolských aktivít. Môže to mať rôzne podoby, naozaj od podpory aj tretieho sektoru a neziskových organizácií až cez konkrétne služby v rámci, v rámci samozprávy. Uh, to, čo je dôležité, tiež to tu bolo spomenuté, je, je dôraz aj na prístup k kvalitnej výžive a vôbec k dostatku potravín. Opäť zo Slovenska poznáme množstvo príkladov detí, ktoré prichádzajú do škôl hladné ktoré nebyť toho, že v škole dostanú jedlo, tak teplé jedlo, tak teplé jedla za celý svoj život možno nevidia. takže je dôležité možno počiarknúť aj podporu rôznych projektov, ako je potravinová banka alebo ďalšie, ktoré môžu pomôcť týmto, týmto chudobným rodinám. Jedna vec, s ktorou sa až tak nestotožňujem, alebo kde, kde si myslím, že my vlastne sme možno mali klásť e, iným, iným smerom dôraz, je, je naozaj zvyšovanie um, dávok v nezamestnanosti. Ja som presvedčená, že um, z hľadiska detí na jednej strane, áno, rodičia dostanú viacej peňazí, ale deti potrebujú vidieť aj pozitívne vzory v tom, že rodičia budú pracovať. Preto viac možno než podporovať alebo zvyšovať podporu v nezamestnanosti by sme sa mali sústrediť, alebo teda naše E, členské štáty by sa mali sústrediť na vytváranie takého prostredia podnikateľského a pracovného, aby vznikali pracovné príležitosti, aby rodičia mohli pracovať a aby teda naozaj boli aj tými vzormi pre, pre svoje deti. Takže toľko len zo pár poznámok. Ja sa naozaj veľmi teším na, na túto správu. Myslím si, že sa nám podarí urobiť dobrú správu. Je to dôležitá téma, ešte raz opakujem a ďakujem ešte raz pani spravodajkyni za ten úvod. Thank you. No one representing Al- Ďakujem, nikto za ALDE tu nie je. Ani za zelených. Nikto za FDD. Pani Perkin, prosím. Grazie, presidente. E vorrei... Ďakujem, pani predsedníčka. Chcela som sa poďakovať kolegyni a tieňovej spravodajkyni za tú túto skvelú správu z vlastnej iniciatívy. V mnohých aspektoch súhlasíme s tým, čo uviedla spravodajkyňa. Veľmi námi táto téma pohla. Je tam viac aspektov, existuje viac verzií, ako sa dá bojovať proti chudobe. Len s primeraným príjmom môžu sa rodičia postarať o deti, o ich vzdelávanie, primeranú výživu. A úsporná politika musí byť stigmatizovaná. Viedla totiž k tomu, že celé kategórie obyvateľstva sa ocitli v chudobe, boli poznačené neoliberálne zámery, e, sú za to zodpovedné a máme konvenciu OSN o práve detí. Všetkým deťom je potrebné zabezpečiť právo na eh, primerané bývanie, výživu, eh, trávenie voľného času, kreatívne aktivity. To všetko je dôležité. Deti by mali chráneno vyrastať v rodinách a tieto práva sa dajú vykonávať len s pomocou investícií, tak aby členské štáty investovali do škôl a verejných inštitúcií. Ďakujem pekne ešte raz za túto prácu, ktorý E, za túto správu, ktorá je výborná. Ďakujem. Pani predsednička hovorí bez mikrofónu. Ďakujem, teraz je to už v poriadku. Znamená to, že sme vyčerpali túto tému a časový harmonogram je e, nasledujúci 20. mája lehota na podávanie pozmaňovacích návrhov posúdenie pozmaňovacích návrhov 15. a 16. júna a prijatie vo výbore MPO 15. a 16. júla. A teraz prechádzame k poslednému bodu rokovania a tam uh, mám trošku problémy v súvislosti s mojim letom, pretože budem musieť o 10 minút vyštartovať z miestnosti a myslím si, že je dôležité, aby sme sa venovali tak či onak rozpočtu pre rok 2016 a mandátu na trialog. Toto je prvá výmena názorov ehm, na návrh správy. Derdre Klune je spravodajkyňou a pani Lope Fontanie nám niečo k tomu povie, pretože zastupuje pani Klune dnes. A ja by som sa rada spýtala, či by sme to prosím mohli zostručniť, aby som stihla let. Prosím, pani Fontane. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, pani Klona nemôže tu byť, pretože už mala iné povinnosti v Irsku. Ak dovolíte, prečítam to, čo chcela povedať tomuto výboru. Samozrejme, rozpočtová správa je síce zložitá, ale je dôležité, aby sme mali jednoznačné a stručné stanovisko. V tomto kontexte som sa rozhodla trvať na vytvorení e, pracovných príležitostí a boje proti nezamestnanosti mladých. Nezamestnanosť mladých nie je novým javom v Európe v 95. roku bol pomene vysoký, odtedy nikdy neklesol pod 15%, nie je potrebné ani upresňovať, že sa jedná o problém, ktorý sa týka celej Európy. Posledné údaje svedčia o tom, že miera nezamestnanosti mladých je 22,5%, v niektorých krajinách je to až 50%, čo je jednoducho nepriateľné. Je dôležité, aby finančná podpora e, umožnila realizovať také programy, ktoré vytvoria pracovné miesta e, pre tých ľudí, ktorí majú problémy sa zamestnať na trhu prácu z viacerých dôvodov. Takisto je nutné zabezpečiť rekvalifikáciu a cielenú odbornú prípravu. Tý je veľký potenciál tvorby pracovnej príležitosti, napríklad e, ekologické pracovné miesta. Viac ako 95 európskych podnikov sú malé a stredné podniky. Európa predstavuje dve tretiny zamestnanosti v súkromnom sektore a predstavujú viac ako polovicou k pridanej hodnote, ktorú vytvárajú podniky v rámci Európskej únie. Jednou z, jedným z hlavných problémov pre rozvoj a udržanie týchto malých a stredných podnikov je práve prístup k finančným prostriedkom. V tomto kontexte navrhujem navýšenie e, e, mikrofinancovania. E, ďakujem za príležitosť vyjadriť svoje priority. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani predsednička. Thank you for be- Ďakujem pekne naozaj za stručné a trestné vystúpenie. Je tu niekto z tieňových, ktorí by chceli niečo povedať? Pán Gerike a potom pani Diabolova. Čo sa týka rozpočtu na rok 2016, tu by som chcel v mene Ulrike Tubezius hovoriť. Rozpočet na rok 2016 je veľký problém. Už teraz sa Európska únia presúva 126,5 miliard eur v nezaplatených faktúrach a, a táto suma sa zrejme bude zvyšovať v tomto roku 2015. E, táto hromada dlhov je nelegitímna a musí sa odstrániť. Európska únia nemá právo zadlžovať sa. E, návrh EPP a spravodajkyne je iba súhrdom požiadaviek e, o o ďalšie peniaze. E, Nikde sa nespomína možnosť úspor peniazy. Jediný krát v odseku 3 e, sa spomína e, vyššia efektívnosť. Tak toto predsa nemôže ísť ďalej. Európska únia nemôže naďalej iba rásť a podporovať projekty, ktoré sa nedajú financovať. Je potrebné, aby nekontrolovaný rast výdavkov sa zastavil, pretože každé jedno euro, ktoré sa tu vynaloží a vydá, pochádza z vrecák našich denových poplatníkov a obmedzuje ich e, na silu buď teraz alebo v budúcnosti. E, dobrým začiatkom by možno e, bola konzekventná analýza príčin aktuálnej krízy a tu v prvom rade musíme spomenúť systém e, spoločnej meny eura, ktorý zlyhal, e, taktiež e, nedostatočná konkurencieschopnosť mnohých členských štátov eurozóny spôsobuje vysokú nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých. Mnoho programov EÚ by tento zásadný problém chcelo prekryť, respektíve vyriešiť a nedokáže. Preto Mm, iniciatíva zamestnanosti mládež, mládeže v roku 2014 a 2015 vyžiadala mnohé veľké prostriedky a teraz chýbajú prostriedky na ďalšie roky, ale vidíme, že kríza e, pokračuje ďalej a parlament by si mal dobre zvážiť, či naozaj je rozumné celú Európsku úniu tak úzko prepojiť e, s problémovou menovou úniou. Európska únia sa musí e, držať konzekventne princípu subsidiarity. Trhy respektíve programy pracovného trhu pre nezamestnaných e, sa môžu organizovať pre nezamestnaných. Je tu potreba, ale dosť rozličná v jednotlivých členských štátoch. To isté platí aj pre odborné vzdelávanie, pre iniciatívy na preškolovanie, taktiež um, ďalšie parametre posudzovania konkurencieschopnosti. E, sme ochotní podporovať financovanie iniciatív na výmenu informácií a na lepší postupov, ale Európska únia by svoje programy nemala e, rozširovať do takých oblastí, v ktorých je jasná e, subsidiarita členských štátov a kde sa to dá na úrovni členských štátov rozumne zorganizovať. Členské štáty, ktoré v súčasnosti už teraz e, nedokážu rozumne toto riadiť, by mali dostať pomoc, mali by mať možnosť budovať svoje vlastné systémy, ale nemali by sa spoliehať na to, že Európska únia nejakým spôsobom ich odbremení a že ostatné štáty im to zaplatia. Toľko teda citát kolegyne Ulrike Trebius. Nie je to môj osobný názor, len e, som predniesol názor kolegyne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Diabelová. Ďakujem pekne. Ja by som chcela hovoriť v mene kolegyne Renáte Weberov, ktorá sa nemohla zúčastniť tieto diskusie o rozpočte na 2016. Naša tenová spravodajkyňa je rada, že v návrhu stanoviska našla priority našej skupiny pre všetkým význam podpory podnikateľského ducha malých stredných podnikov, potreba riešiť zmeny v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku, rozšírenie mikrofinancovania s cieľom umožniť lepšie financovanie malých a stredných podnikov, e, oblasť vzdelávania a rekvalifikácie pre všetkým v tých sektorov, kde je nedostatok e, pracovníkov a tých sektorov, ktoré majú veľký potenciál tvorí pracovných príležitostí. Renate by sa chcela e, počiatnúť tie aspekty cez tie návrhy, ako napríklad poprvé potreba nie len lepšieho rozpočtového riadenia, dostatočného financovania pre iniciatívy zamestnania mládeže, ale aj zvýšené predfinancovanie tohto nástroja. Druhá vec, a dôstojné miesta e, sa dajú vysvetľovať rôznym spôsobom, pretože neexistuje žiadna právna definícia toho, čo je dôstojná práca. Chceli by sme nahradiť toto slovo slovom udržateľné pracovné miesta. Tretia vec keď kľúčové sektory, ktoré má veľký potenciál tvorby pracovných príležitostí, sa vymenúvajú v bode 10, tu by sme chceli doplniť obehové hospodárstvo spolu s ekologickým hospodárstvom, zdravotníctvom IKT, keďže obehové hospodárstvo môže prispieť k tvorbe miliónov pracovných príležitostí v celej Európe. A posledná vec, chceli by sme zdôrazniť význam strednodobého hodnotenia stratégie Európa do roku 2020 zo strany komisie s cieľom zabezpečiť to, aby e, sa bojovalo proti chudobe a sociálnej exkluzii, aby bol, sa dali, dalo zabezpečiť do, e, splnenie práve týchto cieľov. Ďakujem všetkým tieňom pre všetkým aj hlavnej spravodajky. Ďakujem pekne za stručné vystúpenie. Tu ešte niekto, kto nutne musí niečo povedať? Nech sa páči, ale kratučko. Ja pokúsim ešte kratšie, sa pokúsim ešte kratšie. Poprvé, hovorí pán Pirinsky, návrh stanoviska je podľa nás dobrým základom pre ďalšiu prácu. Po druhé, preto nás je dôležité, aby mm, aspekty zamestnania sociálnej politiky boli v stanovisku spomenuté. Nebudem ich spomínať vzhľadom na krátkosť času, ale nie, nie sú tam všetky, alebo sú tam veci, ktoré chceme ďalej rozvinúť potrebujeme zdôrazniť hlavné zdroje na opatrenia v rámci dosiahnutia cieľov Európa do roku 2020, podpora výskumu inovácií, spoločenské vedy. Je potrebné zabezpečiť podpora úloha Európskeho sociálneho fondu, aby boli dostatočné finančné prostriedky. Na rok 2016 očakávame, že to bude rok, kedy všetky relevantné programy už budú na mieste. Potenciál finančných nástrojov v rámci ECF by sa takisto dal pres skúmať. A vo všeobecnosti by sme mali trvať na príjmených opatreniach, ktoré by mali byť navadnuté na to, aby sa prekonali e, záväzky a nevysporiadané platby z minulosti. Ďakujem pekne všetkým za vašu solidaritu. Lehota na pozmenujúce návrhy k stanoviska je 13. maj, poludne. Hlasovanie v našom výbore bude 16. júna asi a v rozpočtovom výbore 22. alebo 23. júna. A na plenárke sa o tom bude hlasovať v júli. To znamená, že sme sa dostali na záver nášho programu. Najbližšie stretnutie bude 28. mája a dúfame, že budeme mať viac času na diskusiu dôležitých tém 28. Ďakujem vám za dnešnú účasť a prajem vám e, príjemný víkend.